Good morning, colleagues. If there are no objections to the... Dobrý deň, kolegovia. Ak nemáte výhrady k programu rokovania, je schválený. A e, chýba nám tlmočenie do malštiny, chorvačtiny a gelštiny. Ani zajtra nebudeme mať toto, koord, e, toto tlmočenie. Podľa pravidla 205 musíme schváliť odporúčanie koordinátorov no, nominovanie spravodajcov. Cecil Kienge za SAT, bude spravodajkou pre stanovisko iniciatívnej správy výboru DV Stratégia pre EU a Afriku, pre Afriku, pre rozvoj. E, výbor toto odporúčanie podporuje. O 12. dnes budeme elektronicky hlasovať o podmienkach vo vezení, takže prosím, pripravte sa na 12 s hlasovacou kartou. Ak ste pripravení, začneme bodom 3. E, vítame pána Andreja Sejčela, ktorý je e, zástupca malckého predsedníctva, predseda výboru Kozy. E, výbor kozy za posledných 6 mesiacov vykonával dôležitú prácu, ktorú pán Sejčel chce dnes uh, odprezentovať. 24. apríla výbor Libe dostal prezentáciu od pána Roba Wainwrighta, výkonného riaditeľa Europolu. Uh, bola to správa uh, e, SOKTA za rok 2017, hodnotenie závažnej trestnej činnosti a takisto aj o politickom cykle EÚ na roky 2018 až 2021. Tento politický cyklus premieta strategické ciele do praxe, strategické ciele týkajúce sa organizovanej trestnej činnosti. Okrem toho, Rada ministrov vnútra a spravodlivosti schválila 18. maja 2017 nové európske priority pre boj proti trestnej činnosti. Okrem toho ďalšia téma, e, informačné systémy a interoperabilita. 29. maja komisár Julian King predstavil záverč, záverečnú správu skupiny na vysokej úrovni o operačných systémoch a interoperabilite. Ehm, Európsky koordinátor pre boj proti terorizmu, ehm, riaditeľ agentúry EÚ pre základné práva a takisto aj ehm, Európsky úradník pre ochranu údajov predstavili svoje stanoviska k tejto správe na tom istom zasadnutí a dnes si vypočujeme Eh, názor výboru Kozy eh, na túto dôležitú tému. Pán Sejčel, nech sa páči, máte 15 minút na prezentáciu. Ďakujem, pán predseda, ďakujeme za vaše jasné vysvetlenie. Vážení poslanci, vážené poslankyne, vítam vás, dámy a páni. Je pre mňa naozaj veľkým privilegiom, že vás môžem poinformovať ja ako predseda stáleho výboru pre operatívnu spoluprácu a vnútornú bezpečnosť. Je to výbor, ktorý sa skrátkou nazýva KOSI. Z posledných 6 mesiacov v tomto výbore bolo veľmi zaujímavých. E, bolo to veľmi zaujímavé obdobie pre moju krajinu, aj pre mňa. A myslím si, že naozaj sme urobili veľký pokrok v mnohých dôležitých spisoch. Ako viete, Výbor KOS je zasadnutie na vysokej úrovni. E, sú tam vysokí zástupcovia členských štátov, generálni riaditeľia alebo personál na úrovni generálnych riaditeľov a e, sú to vlastne osoby, ktoré majú v právomoci vnútornú bezpečnosť. A pokiaľ ide o špecifické témy, e, na tejto schôdzi sa zúčastňujú aj zastupcovia rôznych agentúr ako Europol, Eurojust, CEPOL, Frontex, EULISA a takisto e, Európska služba pre zahraničnú činnosť. No a v mojom dnešnom príspevku chcem hovoriť o dvoch témach. Poprvé výmena informácií a interoperabilita a politický cyklus EÚ. K najdôležitejším činnostiam e, výboru kozy počas nášho predsedníctva patrilo to, že sme sa snažili zlepšiť výmenu informácií. Sú tu dva aspekty práce kozy v tejto oblasti. Poprvé, kozy monitoruje implementáciu plánu Roadmap, ktorý chce zlepšiť výmenu informácií, zlepšiť riešenia interoperability v oblasti vnútra a spravodlivosti tieto ciele podporila Rada počas holandského predsedníctva pred rokom. Ako asi viete, roadmap obsahuje 50 akcií, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby všetky relevantné informácie sa e, vymieniali medzi dotknutými orgánmi a subjektami ako členské štáty a agentúry EÚ Databázy musia byť naplňané pravidelne a ľudia v praxi musia mať prístup k informáciám, ktoré potrebujú. Počas nášho predsedníctva sme pripravili druhú implementačnú správu e, plánu Roadmap a už teraz vidíme, aký nastal pokrok v niektorých oblastiach, najmä pokiaľ ide o zintenzívnenú výmenu informácií a používanie informačných systémov. Aby som uviedol príklad, počet e, e, dopytov v Europole sa e, viac ako zdvojnásobil medzi rokmi 2015 a rokmi, rokom 2016. V roku 2015 to bolo pol milióna e, dopytov a v roku 2016 1,5 milióna. Používanie šengenského informačného systému je stále častejšie takisto. A počet upozornení podľa článku 36.2 sa neustále e, zvyšuje. V roku 2015 to bolo 60 tisíc, v roku 2016 86 tisíc a tento rok tam už Teraz je viac ako 106 tisíc upozornení a môžem vám povedať, že v súčasnosti 23 členských štátov si vymieňa údaje o DNA a ďalších 22 členských štátov je napojených, aby si vymienialo údaje o registrácii motorových vozidiel a o otlačkoch prstov. V roku 2016 členské štáty zintenzívnili využívanie databáz Europolu, eh, najmä databázy pre stratené a ukradnuté eh, cestovné doklady. A nominálne databázy eh, obe obsahujú informácie o zahraničných teroristických bojovníkoch a aj tieto databázy sa stále intenzívnejšie používajú. Už za prvé 4 mesiace tohto roka sa e, tieto databázy využívali intenzívnejšie ako za celý rok 2016. Druhým aspektom našej práce výboru COZY je výmena informácia, riadenie informácií. Interoperabilita informačných systémov EÚ sa musí zlepšiť, aby e, mohli tieto systémy využívať orgány pre ochranu hraníc a migráciu. My sledujeme takisto diskusiu skupiny na vysokej úrovni o informačných systémoch a interoperabilite. Je to skupina, ktorá pracuje pod záštitou komisie a diskutuje o rôznych možných lepších riešeniach. Rada na stretnutí 8. júna schválila zákony, pardon, závery, e, ktorými víta odporúčania tejto vysokej expertnej skupiny. Viaceré delegácie na zasadnutí rady zdôraznili, že Interoperabilita a jej zlepšenie je e, určite jednou z najvyšších priorít. Rada vo svojich záveroch vyslovuje záväzok, že bude e, sledovať diskusiu v expertnej skupine na vysokej úrovni a takisto, že bude brať do úvahy odporúčania a stratégiu výboru COZY. Včera výbor COZY preto diskutovalo návrhu nadchádzajúceho predsedníctva, aby sa e, zriadila skupina vo formáte, vo formáte priatelia predsedníctva, ktorá bude pracovať konkrétne na interoperabilite informačných systémov EÚ v oblasti vnútra a spravodlivosti. A, e, na, na toto už máme schválenú dohodu. Skupina priatelia predsedníctva sa bude e, sústrediť na tri úlohy. Bude, bude sa diskutovať o, o výsledkoch rôznych štúdií, o rôznych aspektoch interoperability. Takisto sa bude hovoriť o aktualizácii roadmap a o jej implementácii, aby sa z toho stal užitočný nástroj na rade. No a toto e, sa všetko bude realizovať pod strategickým vedením kozy. A týmto sa dostávam k druhej hlavnej téme môjho dnešného príspevku. A to je politický cyklus EÚ. Rok 2017 bol veľmi náročný pre politický cyklus. A roky 2014 až 2017 um, tento politický cyklus sa už končí v decembri tohto roka a zároveň musíme začať prípravu na ďalší politický cyklus, ktorý bude pokrývať roky 2018 až 2021. Chcem ešte v stručnosti pripomenúť, čo je to politický cyklus. Je to metodológia, ktorou sa stanovujú, e, implementujú a vyhodnocujú priority v oblasti boja proti trestnej činnosti a závažnému medzinárodnému trestnému činu. Je to niekoľkoročná činnosť, ktorá využíva spravodajské metódy a spravodajské informácie. Na začiatku štvoročného obdobia sa stanovujú priority na základe informácií a urobí sa tzv. tzv. vyhodnotenie závažnej trestnej činnosti. E, je to správa Europolu, ktorá je známa pod názvom SOCTA. Tieto priority potom schváli Rada a po schválení týchto priorít sa začnú implementovať operatívne akčné plány v rámci tzv. operatívnych akčných plánov. No a na záver tohto cyklu sa vždy robí hodnotenie. Pokiaľ ide o roky 2014 až 2017, tento politický cyklus hodnotil externý nezávislý hodnotiteľ, ktorého vybrala komisia. A to v druhom polroku minulého roka a výsledky boli potom predložené výboru KOSY vo februári tohto roka. My sme závery tohto hodnotenia využili na prípravu ďalšieho európskeho politického cyklu na roky 2018 až 2021. Chceme, aby tento politický cyklus, ktorý príde, bol efektívnejší, lepšie organizovaný a aj odľahčený alebo štihlejší A to preto, lebo v predchádzajúcom cykle bolo dosť veľa správ, ktoré sa museli predkladať a my sme teraz v novom období znížili počet správ. Ďalšia e, zmena, ktorú pripravuje Europol do roku 2019, je E, vyhodnotenie v polčase politického cyklu, kde sa budú hodnotiť nové hrozby trestnej činnosti. Predchádzajúci politický cyklus bol veľmi úspešný. Výsledky boli sľubné, prijali sa konkrétne akcie, operácie, rozložili sa mnohé kriminálne siete, zaistilo sa veľa Stranných zbraní a takisto nelegálnych drog. Takisto sa bojovalo úspešne proti obchodovaniu s ľuďmi. zorganizovali sme v roku 2016 spoločné akčné dni pod zaštitou Európskeho politického cyklu. Sme e, skontrolovali 559 subjektov, zatko, bolo zatknutých viac ako 600 podozrivých. 529 e, obetí obchodovania s ľuďmi sme identifikovali, 745 e, migrantov bolo za, e, zadržaných a takisto sa za, zaistilo veľké množstvo kokainu. Nový politický cyklus EÚ rada schválila 27. a 28. marca tohto roka. A e, s tým sme naozaj veľmi spokojní. Prvou časťou politického cyklu je vyhodnotenie hrozby. 9. marca tohto roka Europol vydal e, správu na rok 2017 ktorá je známa pod názvom EU SOCTA, teda hodnotenie o závažnej trestnej činnosti. A správa hovorí, že 5000 jednotiek medzinárodnej trestnej činnosti operuje na medzinárodnej úrovni a je v súčasnosti vyšetrovaných v štátoch EÚ. Kriminálne trhy sú stále komplexnejšie a dynamickejšie. Správa EU SOCTA je základným dokumentom pre identifikáciu priorít EÚ a na základe ktorých sa bojuje proti závažnej trestnej činnosti. To je vlastne druhý krok politického cyklu. V Kozi sme na viacerých schôdzach tieto priority analyzovali, zohľadnili sme pripomienky členských štátov, agentúra komisie. Takisto sme zohľadnili šiestu správu Eh, Európskej komisie o bezpečnostnej únii. Europol v tejto sokte odporúča 8 priorit, ktoré najviac ohrozujú bezpečnosť. 5 špecifických priorít, 5 eh, hrozieb a 3 prierezové priority sa tam takisto eh, nachádzajú. 5 špecifických priorít je kybernetický trestný čin, výroba drog, nelegálne obchodovanie a distribúcia, pašovanie migrantov, organizované krádeže, takisto organizovaná trestná činnosť s majetkom a o obchodovanie s ľudskými bytostiami. Tri prierezové priority sú um, kriminálne financie, pranie špinavých peňazí, podvody s dokumentami a takisto obchodovanie s nelegálnymi tovarmi a službami. Počas rokovania o týchto prioritách zámerom predsedníctva bolo splniť o, e, limitovaný počet priorit EÚ v oblasti trestnej činnosti, tak aby tie politiky boli efektívne. Pretože samozrejme si to vyžaduje aj finančné zdroje členských štátov. My sme identifikovali 10 priorit pre celú EÚ. V predchádzajúcom politickom cykle ich bolo 9. No a tieto priority sú kybernetický trestný činnosť, činnosť e, po druhé drogy, najmä kanabis, kokain, heroin a syntetické drogy a nové psychoaktívne látky. Potom samozrejme nelegálna migrácia, organizovaná trestná činnosť s majetkom, obchodovanie s ľudskými bytostiami, nelegálne obchodovanie, strelné zbranie a takisto nelegálne obchodovanie so zvieratami a s odpadom pranie špinavých peňazí, vymáhanie výnosov z trestnej činnosti a takisto podvody s dokumentami. E, priority boli identifikované počas predchádzajúceho politického cyklu. Ako vidíme, uh, Nové priority sú eh, identifikované ako environmentálne na kriminalita, ktoré boli identifikované počas eh, predchádzajúceho obdobia. Eh, falšovaný tovar nebude samotnou prioritou, ale budeme tejto téme venovať osobitnú pozornosť a taktiež pokiaľ budeme vypracovať strategické ciele v náväznosti na tieto priority v oblasti kriminality, sme rozbehli diskusie v rámci COZY s cieľom identifikovať členské štáty, ktoré budú ochotné e, zúčastniť sa e, vypracovania a rozpracovania strategických cieľov, ako aj operatívnych aktivít. E, proces sa blíži ku koncu ale ešte stále prebieha. A včera sme e, o tomto všetkom veľmi dôsledne diskutovali, keďže toto je dobré znamenie, e, pretože máme viac krajín, ktoré prejavilo záujem, aby sa ujali jednotlivých oblastí, čo je dobré znamenie. Tiež vás môžem informovať, že budúci týždeň 26. júna komisia bude eh, hostiť workshop pre viacročný strategický plán. Hlavným cieľom workshopu je identifikovať eh, spoločné minimálne strategické ciele pre všetky prioritné ciele v oblasti kriminality v rámci Európskeho politického cyklu na roky 2018 až 2021. A záverom, Eh, je tu množstvo iných tém, eh, o ktorých sa diskutuje v rámci kozy a ak dovolíte, spomeniem stručne dve témy, ktoré naďalej eh, budú aktuálne počas budúceho predsedníctva. Ide o komplexné hodnotenie bezpečnostnej politiky EÚ zo strany komisie Sarkozy sme diskutovali o dotazníku, ktorý sa tohto týka. Členské štáty e, boli prínosom k tomuto. E, taktiež komisár King sa zúčastnil zasadnutí a bol informovaný o zisteniach. Teraz čakáme na záverečnú správu, ktorá by mala byť vydaná v nadchádzajúcom týždni. V tejto súvislosti sme iniciovali výmenu názorov v súvislosti s revíziou internej stratégie EÚ v apríli a taktiež diskusii budeme pokračovať eh, počas nadchádzajúceho predsedníctva. A komplexné hodnotenie bude prínosom pre túto našu prebiehajúcu diskusiu a dialog. Pán predseda, eh, týmto som skončil, bol som asi trošku dlhší, ako som mal a každopádne veľmi rád zodpoviem na otázky, ktoré budú vznesené. Takže ďakujem za to, že ste mi dali príležitosť, aby som sa mohol vyjadriť pred e, týmto výborom. Ďakujem pekne, pán Sejšel. A budeme brať otázky pánov poslancov a pán poslankyň v poradí, ako ich uviedli. ďakujem pekne, pán predseda, za prezentáciu. Po schválení vašej správy sa ukázalo, že táto prezentácia je skutočne aktuálnou e, témou a náhodne sme mali, máme veľmi čerstvý teroristický útok tu v Bruseli. Ja som presadzovala lepšie využitie šengenského informačného systému a toto je správne vyzvinuté v správe. Ďalej, pokiaľ ide o zahraničných teroristických bojovníkov, um, je veľmi dôležité, aby členské štáty použili SIS eh, a vytvorili systém eh, eh, hlásení a ja si, som si istý, že kozy taktiež presadzuje lepšie využitie súčasných informačných systémov, namiesto toho, aby boli vytvárané nové informačné systémy. Myslím, že aj vy s tým môžete súhlasiť. Každopádne uh, uh, upravujeme SIS a potom budeme môcť diskutovať o interoperabilite, identifikovať nedostatky v našej informačnej stratégie. Aké má, aký má názor Kozy na túto otázku? Akú prácu realizujete v tejto súvislosti, ak vôbec sa niečo robí? Ďalej, taktiež ste hovorili a citujem, posilnená aplikácia šengenského rámca. Čo myslíte touto posilnenou aplikáciou? Súvisí to so štúdiou, so štúdiou o bezpečnosti a aká aký je výsledok, aký je výstup z tejto štúdie. Ďakujem pekne. A ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentáciu. Ja by som sa chcela zamerať na otázku z, zintenzívňujúcej sa spolupráce v oblasti výmeny informácií. Veľmi často sa tu stiažujeme na nedostatočnú spoluprácu vo výmene informácií. Ale ak si vezmete historické záznamy, keď som prišla do parlamentu v roku 2009, už vtedy sme sa zamerali na harmonizáciu trestného práva. Súčasne som mala pocit, že hlavným záujmom bojovať proti kriminalite, tento záujem bol presadzovaný hlavne na národnej úrovni a došlo však k zmene minulý rok, najmä v dôsledku terorizmu, pretože napriek tomu, že mnohé členské štáty majú skúsenosti s terorizmom, táto nová forma je, je prvýkrát, kedy v podstate nejde len o regionálny konflikt, ale ide o útok, ktorý prichádza zvonku. Týka sa to eh, viacero agentúr a inštitúcií a to si vyžaduje určitý čas, aby došlo k zmenám. Beriem to teda ako pozitívnu informáciu, keď ste na začiatku vašo, vašej prezentácie hovorili o zvýšenom využití SIS a zvyšujúcom sa počte hlásení, výstrach. Ja verím, eh, že členské štáty budú vkladať do SIS overené a dôležité veci. Je to skutočne veľký krok vpred. Nezvyšujeme tým len informovanosť, ale aj pripravenosť na výmenu informácií v praxi. Ešte sa chcem vrátiť e, k tomu, že situácia členských štátov, pokiaľ ide o organizovanú kriminalitu cezhranične, ako aj terorizmus v členských štátoch, je stále veľmi odlišný. Nemôžeme teda očakávať rovnaké množstvo informácií od všetkých členských štátov. Ehm, ja mám dve otázky na vás. Súhlasíte s tým, že dochádza k zmene správaní v postojoch členských štátoch, ako aj organizácií a administratív vo vzťahu k lepšiemu využívaniu informácií a taktiež pokiaľ ide o výmenu informácií a spolupráce. Myslíte si, že je potrebné, pokiaľ ide o organizovanú cezhraničnú kriminalitu, realizovať a vytvárať spoločné vyšetrovacie týmy? Alebo si myslíte, že ten súčasný stav je uh, dobrý? Toto je moja druhá otázka. A možno ešte posledná, keďže veľa diskutujeme po rôznych a početných teroristických útokoch, keďže verejnosť e, sa stiažuje, ako aj verejní činitelia, ako je možné, že sa takýto čin stal, keď páchateľ bol známy? Veľmi často keď e, predstavitelia musia rozhodnúť o sledovaní osoby, aj keď je tá osoba známa, ale často ide o osoby, ktoré sú, ehm, páchajú zanedbateľnú trestnú činnosť a súčasne neexistujú dôkazy o tom, že konkrétna osoba je pripravená zorganizovať, zúčastniť sa takéhoto útoku. Takže môžete nám k tomuto ešte niečo povedať, prečo nie je teda ľahké odpovedať na to, že tá osoba bola známa a napriek tomu sa dopustila takéhoto útoku. Ďalej, aké sú praktické výzvy v súvislosti s výmenou informácií a pri príjmaní rozhodnutí o tom, či treba sledovať konkrétnu osobu. Pán Diaz Dimera, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Kozy, pokiaľ ide o zabezpečenie interoperability cez riadenie hraníc a pre zabezpečenie interoperability systémov Európskej únie v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí by som povedal následovné. Podľa mňa to je pekný zámer, pekné vyhlásenie, ale aby sme tak vykonali, potrebujeme niekoľko ťažkých vecí ošetriť. Je potrebné zabezpečiť legislatívne reformy v mnohých oblastiach. Začneme treba s Eulisou vzhľadom na nové kompetencie, ktoré dostane a takisto aj lepší a vyšší rozpočet, ktorý jej bude udelený. Bude potrebné si stanoviť harmonogram a tiež bude potrebné rozpočet zabezpečiť v rámci viacročného finančného rámca výhľadovo. Takže preto by som rád počul váš názor, pokiaľ ide o všetky tieto aspekty, pokiaľ ide o legislatívne reformy, pokiaľ ide o novú úlohu EULISy a takisto aj pokiaľ ide o otázku rozpočtu. Ďalšiu otázku, ktorú by som položil, pokiaľ ide o priority, ktoré vychádzajú zo Sokty a z ďalších. Tam vy ste citovali pár týchto záležitostí, však chýbala tam jedna dôležitá vec a to je boj proti falšovaniu eura. Chcem sa spýtať, že či uh, naša mena sa nefalšuje. Ja si myslím, že hej. Ďakujem pekne za vaše informácie a teda rád by som si vypočul vaše poznámky, vašu reakciu na moju otázku. Thank you very much. And... Uh, Ďakujem pekne. Pani Čeniči. Grazie, grazie, prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcela poďakovať uh, pánovi predsedovi Kozy za túto prezentáciu, ktorú nám predložil. Veľmi sa mi páčilo to, čo nám povedal. Pokiaľ ide o výmenu informácií o interoperabilitu, veľmi sa mi to páčilo takisto aj program Priorit na uh, nasledujúce 4 roky. Kolega Diaz de Bera povedal už niečo k tomu, čo som povedala. Ešte by som možno e, pridala, pokiaľ ide e, o obchodovanie s bielým mesom, s ľudskými osobnostiami, hlavne pokiaľ ide o mladistí, ktorí prechádzajú e, a stretávajú sa s pedo, pornografiou, čiže detskou pornografiou, cestou internetu. Myslím si, že by sme mali prihliadnúť e, najväčšiu pozornosť e, práve tejto otázke, pretože to sú práve tí najmenší, ktorí sú najviac ohrození. Tiež by som chcel hovoriť, chcela hovoriť ešte o ďalšej záležitosti a položiť vám otázku. Vy ste citovali a veľmi dobre vieme na základe predchádzajúcich príhovorov, kde ste sa o tom zmieňovali, o Eh, teroristických útokoch, ktoré zasiahli niektoré naše krajiny, ktoré naštartovali rôzne operácie v rámci výmeny informácií. Avšak eh, chcem sa vás spýtať, pokiaľ ide o to, čo ste spomínali napríklad eh, o, o, o mm, mm, organizovanú kriminalitu, pokiaľ ide o, rôzne oblasti, napríklad e, obchodovanie s drogami a tak ďalej. E, či e, toto nie je prepojené v organizovaný zločin spolu s teroristickými útokmi, útokmi pretože častokrát u teroristov sa našli falšované dokumenty, takže sme videli, že toto môže mať spojitosť aspoň u nás, v našej krajine, v Katani. E, chcem sa spýtať, že či toto urýchlenie, mm, ak to môžeme takto e, zhodnotiť, e, výmeny informácií by nemalo byť spojené a či sa nepretaví takisto aj o, o túto oblasť, čiže prepojenie teroristov s organizovaným zločinom, alebo nie, či od čoho teda závisí ten dôvod, pretože všetky tieto akty sú prepojené. Sú to cezhraničné akty, ktoré sa týkajú zločinu a ktoré sa týkajú takýchto eh, kriminálnych eh, skupín. Takže chcel by som vedieť, že či eh, takáto, takýto typ no, takýto typ spolupráce by mohla sa týkať aj tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte by som poprosil pána Sežela, aby odpovedal na tieto dve pripomienky a otázky. Pokúsim si spomenúť, zhrnúť, e, aké boli vaše otázky, na čo boli zamerané. Nie je to nič jednoduché, snažím si zapamätať všetky a budem sa snažiť odpovedať aj na základe našich skúseností, operatívnych, najmä teda skúseností, pretože všetky iniciatívy, ktoré robíme, sú zamerané na posilnenie o, um, tú operatívnu stránku, operatívne skúsenosti. Um, hovorili sme o zahraničných bojovníkoch a systéme SIS, Eh, informačný systém je jeden z najväčších nástrojov, ktoré má EÚ. Je to nástroj, ktorý sa osvedčil ako účinný opakovanie a dokonca aj štatistiky eh, to preukazujú, že výsledky, ktoré sme dosiahli vďaka SIS, sú najlepšie, než od eh, kedy bol ten systém zavedený. Eh, opäť musím ešte povedať, že eh, pokiaľ ide o detaily týkajúce sa cudzích bojovníkov, zahraničných bojovníkov a vyšetrovania a operácie, musia identifikovať tieto osoby. Nie je len o to, že sa vkladá meno do SIS, to nie je postačujúce, nie je to postačujúci dôkaz o tom, že konkrétna osoba by mala byť teda uvedená do systému. Ehm, často ľudia páchajú ehm, trestnú činnosť, nelegálnu činnosť a sú známymi pre políciu. Bez pochyby toto vyvoláva mm, pochybnosti vo vzťahu k polícii, že polícia neurobila, čo mala, aby zabránila takýmto činom. Ale treba si uvedomiť, že e, vzhľadom na všetky práva, ktoré e, človek má, nie je možné, aby sme podozrievali niekoho stretnej činnosti, zaradili ho do systému a sledovali ho. E, tým udalostiam, ku ktorým v poslednom čase došlo, často tí, ktorí do toho boli zapojení, už áno, boli známi v súvislosti so závažnou alebo menej závažnou trestnou činnosťou pre políciu. Môžem vás uistiť, že operatívna práca musí brať do, úvoh, do úvahy aj práva, ľudské práva osôb. Čiže nie je možné tieto osoby sledovať. Ako viete, eh, legislatíva každej krajiny eh, má aj ustanovenia o ochrane osoby, o ľudských právach a v dôsledku toho teda vznikajú pochybnosti, či skutočne tá osoba je tá, ktorá je schopná e, zapojiť sa do závažnej trestnej činnosti. Polícia a zákon presadzujúce orgány pracujú na tom, aby zhromažďované informácie boli potvrdené, spracované adekvátnym spôsobom, aby sme sa skutočne uistili, že máme identifikované presne tie osoby, ktoré musia byť pod neustálým dohľadom. E, spomenuli sme ETIAS, je to ďalšia databáza, ktorá pomáha pri potlačaní určitých druhov trestnej činnosti a e, taktiež e, v súčinnosti so systémom vstup-výstup, systém pre víza. Toto všetko sú nástroje, ktoré poskytuje informácie z hraničných priechodov, ktoré môžu využiť e, policajné zložky a dlhodobo to prinesie e, výsledky. E, v podstate už vieme, že máme určitý počet krajín, ktoré zaviedli tieto systémy. My sa snažíme dosiahnuť nejaký súlad v rámci EÚ aby sme sa teda uistili, že tieto systémy budú rozšírené všade, v každej krajine. Hovorili sme o teroristických útokoch. a tých výstrahách e, systému SIS. Toto všetko sú nástroje na zlepšenie ochrany údajov Keď sa pracuje s takýmito iniciatívami, tak je dôležité zaistiť, že pri každom návrhu budú k dispozícii nástroje, aby bola zaistená tak ochrana osobných údajov, ako aj šírenie, aby boli tie informácie poskytnuté takým spôsobom, že to nebude mať dopad na práva jednotlivcov. Na týchto návrhoch teda pracujeme, pracujeme tiež na tom, aby sme zaistili, že ktokoľvek bude musieť byť skontrolovaný v tejto databáze. Bude to na základe legislatívy. Aby bolo zaistené, že práva tejto osoby nebudú porušené. A toto tiež platí pre výmenu informácií. Výmena informácií proste funguje. Predtým to bolo skôr bilaterálne, a teraz výmena informácií prebieha ešte v širšom meritku. Svet sa zmenšil, Európa je ešte menšia, takže informácie, ktoré sú v akomkoľvek systéme, musia byť eh, dostupné. Musíme zaistiť, aby boli dostupné všetkým orgánom, ktoré sú činné v trestnom konaní. Samozrejme, je potrebné chrániť pritom práva jednotlivcov, ale počítame s tým, že zvýšenie informácií rozšírenie výmeny informácií bude aj naďalej prioritou a preto máme tento nový nástroj na interoperabilitu a výmenu informácií, na ktorý sa tešíme. Je to také tiež vec, eh, ktorú orgány, eh, ktoré sú činné v trestnom konaní, hm, čakali už veľmi dlho. Môžeme povedať, že výmena informácií a interoperabilita systému je základom pre akékoľvek vyšetrovanie. A je to zásadné pre úspech v boji proti akémukoľvek zločinu, či už ide o terorizmus alebo organizovaný zločin. Môžem tiež povedať, že interoperabilita a výmena informácií je jedna z hlavných priorít. Už eh, na tom celkom dlho pracujeme, máme cestovnú mapu a asi 50 iniciatív, na ktorých pracujeme. Prebieha to veľmi hladko a dúfame, že to bude nakoniec úspech prospech všetkých ľudí, ktorým slúžime, a takisto aj v prospech všetkých orgánov činných v trestnom konaní. Musíme mať eh, zaistené čo najlepšie legislatívne podmienky pre všetky tieto návrhy a to je vec, na ktorej pracujeme. Zaistujeme to, aby to všetko bolo k dispozícii, aby nič nechybalo, a tiež e, chceme zaistiť dostatočný rozpočet na to, aby tento systém fungoval. Môžem vám povedať len toľko, že už sme tu vytýčili túto cestovnú mapu. Chceme, aby to bol ambiciózny kalendár, aby ten systém začal fungovať. Úzko spolupracujeme so všetkými členskými štátmi a tiež s EULISA ktorá je vlastne hlacím motorom tohto systému. Čiže robíme všetko to, čo je v našich silách, aby sme zaistili to, že urobíme všetko preto, čo môžeme za týchto okolností nám napomôcť. Príjmajú sa takisto opatrenia v oblasti zneužívania detí, sexuálneho zneužívania detí. To je tak aj súčasť krokov, ktoré podnikáme v rámci politického systému. Potom potičetačová kriminalita, tu sme nezabudli, že je to jedna z priorit minulosti a budeme pracovať na tom, aby tejto priorite bola priznaná dosť značná dôležitosť, pretože vieme, že je to rastúci problém. Nejde len o obchodovanie s ľuďmi, hlavne s, sa obchoduje s deťmi a my chceme proti tomu rozhodne bojovať. Keď hovoríme o určitých prioritách, neznamená to, že tu nie sú iné priority, ktoré nezohľadňujeme. Avšak toto sú priority, ktoré sme si stanovili už eh, v čase prvého politického cyklu. My chceme zlepšiť tieto priority na obdobie roku 2018 až 2021. Myslím, že sa nám to podarilo, takže áno, tá priorita, ktorá sa týka sexuálneho zneužívania detí, tam je a určite tam zostane. To isté platí pre falšovanie dokladov. Tie falšované doklady tam sú zahrnuté. Vieme, že to je vec, eh, ktorá je v EÚ veľmi rozšírená. Avšak to neznamená, že keď to nie je hlavná priorita, o ktorej hovoríme v tejto správe, že to neznamená, že by sme si nemali vymieňovať eh, informácie a že by sme nemali bojovať proti týmto záležitostiam. Nástroj k tomu máme a odhodlanie tiež. Pracujeme teda nielen na tých hlavných prioritách, ktoré sú takto stanovené v rámci EÚ, ale takisto úzko spolupracujeme na, so všetkými orgánmi činnými v trestnom konaní a takisto aj na bilaterálnej úrovni, pretože ich cieľom je samozrejme mať čo najviac nástrojov k dispozícii, aby mohli bojovať proti akýmkoľvek eh, zločinom, či už ide o terorizmus. Vieme, že v tejto oblasti prechádzame veľmi ťažkým obdobím. Eh, tieto teroristické zločiny, ku ktorým dochádza, sú úplne neočakávané. Nikdy sme si nemysleli, že automobily eh, môžu byť používané ako zbraň. Sú tu zahraniční teroristickí bojovníci. Vieme, že tento program sa bude naďalej prehlbovať. Tí zahraniční bojovníci sa vracajú naspäť do Európy a my vieme, že to číslo porastie a vieme, aký dopad to bude mať. vzhľadom na ich rodiny a na ich deti. To sú mladí ľudia, ktorí nepoznali nič iné, len boj, vojnu. Niekedy je treba prijať aj represívne opatrenia. Takže toto všetko sú reakcie na otázky, ktoré som si zapísal. A dúfam, že teda aspoň niektoré som zodpovedal. Ďakujem pekne. Týmto vystúpením za kozy sme vyriešili mnohé otázky. Interoperability sú to otázky, ktoré sú tiež veľmi dôležité v našom programe. Takže ešte raz vám ďakujem, kozy, za to, že ste prišli medzi nás a Tiež chceme poďakovať za zareagovanie na všetky naše pripomienky, na naše otázky, za všetky detaily. A teraz eh, tu budeme mať prezentáciu zo strany rady ohľadom vnútorných hraníc. 11. mája 2017 rada prijala ďalšie vykonávajúce na rozhodnutie, kde sa stanovili doporučenie s cieľom predlžiť dočasné vnútorné hraničné kontroly za výnimočných okolností, čo umožnilo Rakúsku, Nemecku, Dánsku, Švedsku a Norsku, aby predlžili tieto kontroly na vnútorných hraniciach na maximálne obdobie 6 mesiacov na určitých prechodoch. Teraz odozdám slovo Mátkomu predsedníctvu, aby nám odprezentovalo toto rozhodnutie a potom odozdám slovo komisii, ktorá nám predloží tento návrh. Predložila tento návrh rade 2. maja. Teraz odozdávam najprv slovo zastupcovi Mátkého predsedníctva. Mala to byť Elizon Gada, ale je tu niekto iný. Dobre, takže ja vám odozdám teraz slovo Drahí kolegovia, kolegyňa mala predstaviť prezentáciu a ja som tu na miesto nej, volám sa Erika. V maji 2017 komisia prišla s návrhom doporučenia ďalšieho predloženia o 6 mesiacov. Toto sa teraz prejednalo na technickej úrovni s radou a s koreperom a rada uznala, že prišlo k významnému pokroku v tejto oblasti od posledného doporučenia a víta úsilie, ku ktorému došlo v mnohých oblastiach. Rada súhlasila s komisiou s tým, že tá situácia ešte nie je stabilná a doporučenie do predlžiť tieto hranice bolo preto realizované. 11. mája 2017 rada prijala toto rozhodnutie s tým, že sa odporúčilo zaviesť ďalšie kontroly na vnútorných hraniciach. O 6 mesiacov niektoré členské štáty sa k tomu takisto vyjadrili. Ako viete, implementačné rozhodnutie nasledovalo hneď po doporučení komisie a rozhodlo sa, že sa bude pokračovať v týchto kontrolách a cieľom je to, aby v budúcnosti sa už nepoužívali vnútorné hranice, pretože to už je posledné riešenie, pokiaľ už tie ďalšie riešenia zlyhali. Je dôležité skôr podporiť spoluprácu s susednými štátmi. Rada e, prediskutovala rozhodnutie komisie ohľadom týchto vnútorných kontrol a toto všetko bolo aj privítané, podporené. Ďakujem. Dobre, ďakujem. A teraz komisia má slovo. Nech sa páči. Ďakujem, dobrý deň všetkým. Hlavným cieľom komisie bolo a je vždy, aby úplne oblasť Schengenu. To sa týka takisto aj kontroly na vnútorných hraniciach. Ide o dočasné predlženie a je to predmetom veľmi prísnych podmienok a posúdenia realizácie. Komisia navrhla predlžiť na toto rozhodnutie na ďalších 6 mesiacov, konečných 6 mesiacov, vzhľadom k tomu, že sú migranti v Grécku a vzhľadom k tomu, že či sa spomalil tok migrantov v oblasti západu Balkánu. Ale ešte je potrebné ale je treba ešte urobiť ďalšie kroky, tak ako je, sa to nachádza v 4. správe o pokroku z 13. júna. Tiež sa tam píše o relokácii a o návratoch z Grécka. Toto všetko musí byť naozaj realizované a musí sa uplatniť vojenské nariadenie. Myslím, že to je posledné predloženie, tak ako hovorím, a kontroly musia byť len vo výnimočných prípadoch. Komisia navrhla body, na ktoré sa máme sústrediť a to poprvé členské štáty by mali mať alternatívu využiť alternatívne opatrenia, ktoré by mali podobný účinok ako tieto kontroly. Malcké predsedníctvo už sa zmienilo o doporučení komisii, pokiaľ ide o policiu, aby využila lepšie svoju právomoc, aby pracovala účinnejšie a tak, aby sa dala priorita tým policajným kontrolám v porovnaní s tými vnútornými kontrolami. My si nemyslíme, že by sa realizovali policajné kontroly a hraničné kontroly, ale tá hlavná myšlienka je taká, že by sa nahradili hraničné kontroly policajnými kontrolami. E, pokiaľ ide o operatívne hľadisko. Bolo by to zmysluplnejšie, pretože by to dá, zabezpečilo oveľa lepšiu flexibilitu ozbrojeným zložkám, aby realizovali kontroly na dopravných cestách a tento prístup by sa zakladal na spravodajských informáciách a nesústredili by sa kontroly len na hranice, pretože to vyžaduje takisto aj veľké finančné zdroje. Komisia žiada, aby sa toto doporučenie o policajných kontrolách e, realizovalo čo najrychlejšie a je tu lehota do novembra. My sme usporiadali workshop e, s desiatimi najviac zasiahnutými členskými štátmi. Bude to v júli. Potom ešte bude ďalší workshop e, o policajnej spolupráce v auguste, aby sme mohli E, prediskutovať e, to, e, ako by to malo vyzerať. Potom ďalšie úsilia, pokiaľ ide o ochranu našich vnútorných hraníc. Spomínali sme o tú zodpovedajúcu agentúru a my dúfame, že do konca tohto roku sa budeme môcť vrátiť k Schengenu. Ďakujem. Ďakujem. A teraz by som chcel požiadať o teda poslancov tu v máji komisia požiadala o správu e, týchto štátov. Ja som nič také nedostala, no ďakujem. Môžem pozitívne zareagovať na túto otázku. Áno, komisia podporila vašu žiadosť. Ale komisia nie je autorom týchto správ. Preto sme skontaktovali všetky šengenské štáty, ktorých sa to týkalo a oni súhlasili s tým, aby tieto správy boli predložené parlamentu a my stále čakáme na tieto odpovede, ale ako náhle dostaneme odpovede od tých členských štátov, tak sa hneď e, s vami o tieto správy podelíme. Bolo to z mája. Áno, my ešte na to čakáme. Ako som povedal, už e, komisia nie je autorom správ. Pán predseda, áno, my potrebujeme súhlas zo strany členských štátov. My sme o tom hovorili s právnou službou a teraz čakáme na súhlas štátu e, Schengenu, ktorých sa to týka. Pán predseda, ja si vážim to, čo hovoríte. Ja viem, že vy nie ste autorom, ale je dôležité, aby sme vedeli, aké sú pozície členských štátov, pretože tak by členské štáty vedeli, čo sa deje. Preto sa to malo napísať v máji, keď vy hovoríte okamžite. Čo to znamená okamžite? To znamená, že ich dostanem dnes? Prosím, používajte takýto ten bežný jazyk, to je pre nás oveľa jednoduchšie. Okamžite to znamená, že niekedy tie správy uvidíme a pokiaľ ich nedostaneme, tak eh, vás o to požiadame. Okamžite to je okamžite. Pani Grapiny. Eh, ďakujem. Ja by som sa priamo chcela spýtať, predsedníctva rady, i keď predsedníctvo nie je zastúpené tou istou osobou ako minule. E, predsedníctvo má medzi prioritami aj pozitívne vyriešenie e, možných rozšírení šengenského priestoru. Ja sa zúčastňujem na každej rozprave ohľadom bezpečnosti šengenského E, priestoru, o vstupoch, výstupoch, bezpečnosti a podobne. A v mojej krajine občania sa veľmi často obracajú na mňa a pýtajú, prečo Rumunsko nemôže vstúpiť do šengenského priestoru, keď splňame všetky požiadavky. E, overili to už rôzne príslušné orgány, že my naozaj všetko splňame, čo sa od nás žiada, technicky aj inak, bezpečnostne. Takže prečo nemôžeme patriť do e, šengenského priestoru? E, naša krajina je bezpečná, nemáme teroristickú činnosť, zatiaľ sme nezaznamenali takúto činnosť. Sme stabilní, malcké predsedníctvo sa za chvíľku skončí a ešte stále sa nič neudialo, ešte stále nemôžem mojim voličom nič povedať. Tak ako povedal predseda nášho výboru, komisia nám neposkytuje žiadne odpovede, takže ja sa stále um, na vás obraciam opäť um, s tou istou otázkou, prečo existuje táto Európa dvoch rýchlostí. Môže nám k tomu predsedníctvo EÚ niečo povedať? No a pokiaľ ide o 6-mesačné predlženie um, kontrol na vnútorných hraniciach, keď dotknuté štáty budú vidieť, že majú ešte stále problémy na vnútornej hranici, tak dobre, to je v poriadku. Vy hovoríte, e, že toto je posledné predlženie kontrol na vnútorných hraniciach, ale ja sa pýtam, čo sa stane, keď tieto štáty e, potom skonštatujú, že ich um, situácia sa nezmenila. Council. Ďakujem. Rada aj komisia podľa mňa niečo skrývajú a zatajujú. Ja som to povedal už viackrát. Už dva roky uplynuli od opätovného zavedenia vnútorných hraničných kontrol. Takmer pol roka uplynulo od lehoty, ktorú komisia e, s podporou rady stanovila, aby sa Schengen vrátil do normálu a napriek tomu sme v tejto situácii, v ktorej sme. Je to znepokojivé, že parlament nemá všetky informácie, ktoré by mal mať. Nemáme predstavu, čo sa deje na týchto vnútorných hraniciach. Nedostávame o tom žiadne informácie. Ako si asi spomínate, v tomto výbore začiatkom roka som položil otázku, ako môžeme vyhodnotiť my, či tieto, či tieto kontroly sú naozaj potrebné, ak nemáme informácie koľko kontrol sa realizuje v týchto štátoch a, a koľko nelegálnych migrantov sme naozaj zastavili na týchto vnútorných hraniciach, aké typy kontrol sa robia a aké sú e, ekonomické dopady týchto kontrol. Poslali sme list komisárovi a a ja som takisto vyzval komisiu, aby prišli do pracovnej skupiny pre, pre Schengen. Ja som tam predsedom a ja nástojím na tom, aby parlament dostal dokumenty. Predsedníctvo e, by o, e, malo podľa mňa objasniť tieto záležitosti. No a aj malcké predsedníctvo, aj komisia hovorili o policajných kontrolách. Ja nemám problémy s policajnými kontrolami a myslím si, že potrebujeme inteligentnejšie policajné kontroly, ale ja som dostal do rúk e, dokument, ktorý unikol e, z kruhov predsedníctva EÚ. A tam sa hovorí o intenzifikácii policajných kontrol na celom území. To je e, iba týždeň starý dokument, o ktorom hovorím. A ja sa pýtam, čo pripravuje rada? Čo presne máte na mysli, keď hovoríte o intenzifikácii policajných kontrol na celom území? Rada, dúfam, bude hovoriť jasnejšie o, Schengene. Schengen je veľmi drahý e, pre našich občanov. E, je to vec, ktorá, ktorá je pre nich veľmi dôležitá. Dúfam, že nám odpoviete na otázky. Ďakujem, pán Coelho. Ja chcem požiadať predsedníctvo, aby pomohlo komisii a požiadalo členské štáty, aby predložili eh, tie správy. Ja nechcem do vás vyrývať, ale naozaj nástojím na tom, aby ste urychlili tento proces. Ďalší rečník. Pani Winberg, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Domnievam sa, že tieto informácie boli veľmi užitočné, ktoré sme počuli a chcem povedať, že v roku 2015 došlo k masovej migrácii do Švédska a robili sme celú sériu kontrol na hraniciach, ale e, vyžadovalo e, si to aj určitý čas zaviesť tieto kontroly a zorganizovať ich. A keby sme ich ale neboli zorganizovali, tak naša krajina e, by sa prepadla do chaosu. Teraz stále máme ešte kontroly na našich hraniciach a ja som za to vďačná. Toto, ako už bolo povedané, je posledné predloženie možnosti robiť kontroly na vnútorných hraniciach. Ale tento pilier voľného pohybu občanov v Európe je jasné podľa mňa, e, že mm, bude musieť byť obnovený v novembri do Talianska prichádza ešte stále veľa migrantov a dublinské nariadenie nebude tento rok ešte e, reformované. E, bez ohľadu na to, že masovo prichádzajú migranti, nereformujeme azylový systém a ja si kladiem otázku, ako budeme zvládať ďalšie prílivy migrantov, keď už nebudeme na jeseň môcť e, kontrolovať ľudí na hraniciach, na vnútorných hraniciach. Pripomeňme si ešte raz, e, koľko času si vyžadujú kontroly, aj policajné kontroly, o ktorých sa hovorilo, koľko času si vyžaduje ich zavedenie. Počuli sme od komisie, že policajné kontroly by mali nahradiť e, kontroly na hraniciach. Ale keď sa zamýšľam nad policajnými kontrolami, v roku 2013 bolo veľmi ťažké robiť kontroly migrantov prichádzajúcich do Švedska, pretože prichádzalo veľa ľudí bez dokumentov. Takže čo potom a ako na to policia bude môcť reagovať pri tých svojich e, kontrolách? Ďakujem pani Sargentini. Thank you, chair. I, I think last... Ďakujem. Myslím si, že naposledy keď sa predlžovali e, kontroly na vnútorných hraniciach, sa už hovorilo, že to bude posledný e, raz. Teraz sa opäť hovorí, že je to posledný raz a ja sa pýtam, a môžeme si byť naozaj istí, že teraz to naozaj už bude posledný krát? Toto je veľmi spolitizovaná otázka o fungovanie Schengenu, vnútorných hraníc. My sme boli hrdí na to, že u, v Európe neexistujú kontroly na hraniciach, porozpieva to ľuďom aj ekonomike. Ale e, zdá sa, že z predlžovania týchto kontrol sa stáva nová norma. A ja mm, som trošku prekvapená, keď si čítam podklady k tomu predlženiu. Ešte stále sa tam uvádza, e, uvádza situácia v Grécku, ale ako dôvod, ale vo februári 2016 bola e, zatvorená balkánska trasa, v marci 2016 sa uzavrela dohoda s Tureckom. Nemôžeme povedať, že Dánsko-Švédska hranica alebo norská hranica alebo rakúsko-nemecká hranica teraz v tomto okamihu majú problémy s obrovským prílivom migrantov alebo utečencov. Toto naozaj nemôžeme tvrdiť. Musí byť iný dôvod, prečo tieto členské štáty nadalej si želajú robiť kontroly na hraniciach. Dôvodom môže byť, že sme neukončili ten systém relokácie utečencov z Talianska a z Grécka. A teraz z toho profitujú tie krajiny, ktoré nechcú relokáciu a chcú pokračovať v hraničných kontrolách vo svojej krajine. Ja už ne, nerozumiem tomuto kritériu. A teraz policajné kontroly. Ja som v mojej krajine, v Holandsku, proti tomuto argumentovala veľmi dlho neurobi sa kontrola na hraniciach, ale urobi sa pár kilometrov za hranicou policajná kontrola. Je to v úvodzovkách náhodná, náhodná kontrola, ale zaujímavé, že tí policajti vždy tie náhodné kontroly robia napríklad, keď ide o automobily z východnej Európy. Ak normalizujeme policajné kontroly na miesto eh, pohraničných kontrol, bude to ešte ťažšie sledovať. A ja som videla aj príklady, napríklad keď holandská polícia sa postavila na e, belgickú e, stranu, na belgické parkovisko a e, pozorovali, kto prechádzal cez hranicu a potom zatelefonovali na druhú stranu hranice a e, dali e, policajtom napríklad číslo ešpezetky a povedali im, toto, toto auto je treba skontrolovať. Čiže je, je to v podstate hraničná kontrola, aj keď formálne to nie je kon, hraničná kontrola. Takže toto sa nám určite nepáči. Pán predseda, toto je niečo veľmi dôležité pre Európsku úniu. Povedzme si to otvorene. Je to veľmi závažná vec a na to, aké je to závažné, Európska ehm, rada na to, na to nereaguje veľmi veľmi intenzívne, takže mali by sa tým viac zaoberať, ide o veľa. Pani Veržia, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja mám veľa otázok k tomuto textu. Pán Kvelo nebude prekvapený. E, je tam aj moja krajina v zozname jedna z prvých e, krajín, ktorá požiadala znovu zavedenie kontrol na hraniciach. Pripomínam, že Francúzsko toto požiadalo vtedy, keď sa konala konferencia COP21. Potom prišli atentáty v Paríži a odvtedy kontroly na hraniciach sú systematicky obnovované e, nie len z dôvodov bojovania proti nelegálnej migrácii, ale z dôvodov boja proti terorizmu. Čo sa dnes deje vo Francúzsku? Francúzsko nie je jedinou krajinou, bohužiaľ, eh, ktorá bojuje s teroristickými atentátmi, ale pokiaľ viem, je to jediná krajina, ktorá požiadala o obnovenie hraničných kontrol z dôvodu boja proti terorizmu. Nie som si istá, či teda tu je nejaké prepojenie logické, ale v realite Francúzsko tieto kontroly využíva aj na boj proti nelegálnej migrácii. Uvediem jeden príklad, ktorý je mne blízky v mojom volebnom období v obvode v južnom e, Francúzsku, nedaleko talianskej hranice. Tam sa kon, konajú systematické kontroly. Ale nie všetkých osôb, ale systematické kontroly na hranici. E, nie, ako povedala pani Sargentini, um, pokiaľ ide o ešpezetky automobilov, ale kontrolujú sa ľudia s určitou farbou pleti. Aj francúzskí občania, ktorí majú tmavšiu farbu pleti, sú systematicky kontrolovaní. Ja si myslím, že to je naozaj problematické. O to viac, že vojenské zložky boli uh, zmobilizované v rámci tých núdzových uh, opatrení vo Francúzsku. Boli zmobilizovaní kvôli boju proti terorizmu, ale robia kontrolu nelegálnej migrácie. Čiže mali by sme sa zaoberať e, touto francúzsko-talianskou hranicou. Pán Quello, ja vám navrhujem malú misiu, aby sme išli na túto hranicu a aby sme si to tam pozreli, ako to funguje, pretože si myslím, že je tam celá séria problémov. Mm Naša nová vláda na Rade ministrov predstaví nový plán o boja proti terorizmu, kde sa bude systematizovať určitý počet opatrení, ktoré sa využívajú počas vynimočného stavu. E, takže toto je takisto problematické. A to prepojenie e, migrácia terorizmu a na druhej strane boj e, proti pardon, ochrana e, základných práv a slobôd. Naša krajina bola pionierom v oblasti ľudských práv, ale teraz nastáva určitá regresia. E, takže ja opakujem moju otázku, prečo Francúzsko nefiguruje v tejto správe? Ďakujem. Ďakujem pani Veržia, pán Radev. Ďakujem, pán predseda. Bezpečnosť eh, šengenského priestoru a voľný pohyb osôb, to všetko závisí do veľkej miery od eh, spôsobu, akým chránime vonkajšie hranice. A takisto to závisí od toho, ako eh, štáty na vonkajšej hranici EÚ, napríklad Bulharsko, dodržiavajú prísne pravidlá ochrany vonkajších hraníc. Takisto je dôležité, aké informácie e, od svojich partnerov tieto štáty dostávajú. Bohužiaľ, Bulharsko nie je členom šengenského priestoru zatiaľ, i keď Bulharsko splňa všetky technické kritéria. A ja chcem položiť otázku, či robíme, či sa robí na rade niečo, aby Bulharsko získalo prístup k VIS systému a takisto aj preto, aby sme mohli využívať SIS um, a článok 24. Ďakujem. Ešte sa niekto hlasí? Nie. Poprosím teda o reakciu zo strany predsedníctva. Ďakujem. Potvrdzujem, že odovzdám všetky tieto informácie. Budeme podporovať komisiu pre, pri zhromažďovaní potrebných informácií. Členské štáty pripravili správy. Uvidíme, čo bude možné zdieľať. My e, sme boli otvorení. Um, my sme sa stretli aj so zástupcami parlamentu. S pánom Koelom som sa stretla viackrát Kedykoľvek sa môžeme stretnúť opäť a poskytneme všetky informácie, ktoré bude potrebovať. Teraz dostane slovo komisia. A potom môžete ešte predniesť výhrady. E, pokiaľ ide o Rumunsko a Bulharsko, komisia už urobila šengenské hodnotenie týchto dvoch krajín pred niekoľkými rokmi, v roku 2012 myslím, a záverom bolo, že tieto dve, dva štáty sú pripravené na vstup do Schengenu, ale ako viete, je to, vyžaduje si to jednomyselné rozhodnutie rady, takže všetky členské štáty sa musia na tom dohodnúť a viete, že v tomto vlastne spočíva problém. Možno som sa nevyjadril úplne jasne predtým, ale keď, budeme, keď získame súhlas všetkých šengenských štátov, tak e, sa s vami podelíme o všetky mesačné správy. E, veľmi radi to urobíme. Ako povedal pán Coelho, bolo by užitočné sa stretnúť aj v rámci šengenskej pracovnej skupiny tu v Európskom parlamente a pozrieť sa aj na otázku policajných kontrol. Chcem zdôrazniť, že komisia naozaj bola flexibilná a ústretová voči členským štátom a celej rade. Teraz sa dostávame k článku 29, čo je veľmi problematická vec, predlženie, pretože Schengenský hraničný kódex jasne hovorí, že sme vyčerpali všetky možné predlženia, všetky možnosti predlžení. Komisia poskytla tých 6 mesiacov do novembra, to je maximum, čo je možné podľa kódexu. Do novembra migrácia, voľby, všetko bude dokončené, dúfajme. E, dúfajme, že sa situácia do novembra upokojí. No a toto teraz naozaj bude bod obratu. Budeme sa musieť vrátiť k Schengenu. Niektoré hlasy v členských štátoch pochybňujú, e, či toto má byť naozaj posledné predloženie a to nás naozaj znepokojuje, pretože e, máme právny rámec, ktorý e, hovorí určité veci a my už sme vyčerpali všetko, čo umožňuje právny rámec. Komisia to už veľakrát povedala rade aj členským štátom všeobecné pravidlá pre dočasné zavedenie eh, hraníc na, kontrol na vnútorných hraniciach naďalej platia. V Grécku problém nie je už taký veľký, ako bol. Tá situácia je tam pokojná už dosť dlho. Problém máme skôr v Taliansku. Vždy je možnosť zaviesť kontroly na vnútorných hraniciach na iných častiach hranice z iných dôvodov, ale na maximálne obdobie dvoch mesiacov. v prípade nepredvídaných okolností. Členské štáty teda majú naozaj flexibilitu a komisia ukázala, e, preukázala, že je flexibilná, ale nemôžeme do nekonečna dávať výnimky, musíme sa jedného dňa vrátiť k pravidlám, k dodržiavaniu pravidiel Európsky parlament už poukázal na to, že tieto kontroly veľmi poškodzujú ekonomiku EÚ aj občanov. Samotný šengenský systém ohrozuje to jeho prežitie. Takže to je dôvod, prečo aj pokiaľ ide o tie policajné kontroly, komisia um, je flexibilná bude sa konať osobitné stretnutie s desiatimi členskými štátmi 10. júla. Komisia vyslala jasné posolstvo, eh, že po právnej stránke aj operatívnej stránke by všetky bezpečnostné požiadavky týchto členských štátov eh, mali byť splnené a dúfame, že po tom, čo sa ukončia eh, voľby na jeseň, mm, keď všetko prebehne dobre, tak sa vrátime v novembri k bežnému fungovaniu Schengenu. Ďakujem pekne. Neviem, či pán Coelho bude ešte chcieť eh, reagovať na komisiu. Ďakujem, pán predseda. Beriem na vedomie informácie od komisii. A chcem sa vrátiť eh, k samotnej téme my sme radi, že komisia začala iniciatívu vytvorenia pracovného plánu návratu k Schengenu. My si uvedomujeme v súčasnosti, a aj sme to počuli, že sú členské štáty, ktoré sú za to, aby bola predlžená tá kontrola nad rámec toho, čo umožňuje európske právo. Takže je tu tento problém. Je tu aj ďalší problém. Práve preto som sa zmienil o uniknutých dokumentoch na rade. Zdá sa, že niekto na rade si uvedomil, že neexistuje právna možnosť predlžiť znovu zavedenie hraničných kontrol. A zdalo sa mi, že zvažujú spôsob, ako prekročiť platný právny rámec vytvorením e, e, policajných kontrol. A na toto sa treba e, sústrediť. Nemôžeme brať európske právo ako spôsob, ako zabudnúť na pravidlá, ktoré sme utvorili a nájsť, hľadať iný spôsob, vedľajší spôsob, aby sme dosiahli výsledok, o ktorý nám ide. E, rada e, musí mať jasno, vo, pokiaľ ide o jeho vzťahy s parlamentom. A ja chcem poprosiť predsedníctvo, aby to zaručovalo. Ja dúfam, že nová šengenská pracovná skupina za zatvorenými dvorami, dverami spolu s komisiou nám prinesie nejaké výsledky a pochopíme, o čo ide. Ak sa už nikde predsa, nech sa páči. Um, ja... Chápem moc dobre, prečo Francúzsko nie je v tomto systéme. Myslím, že sa môžeme vrátiť? Môže sa komisia vrátiť ešte k tejto otázke? Áno, pokiaľ ide o Francúzsko, tá situácia je odlišná. Tak, ako to bolo spomenuté, e, boli tu predlžené hraničné kontroly z dôvodu terorizmu. Pokiaľ ide o ďalších 5 krajín, tam to súviselo s migráciou z Turecka cez Grécko počas západobalkánskej trasy, pod, e, pozdĺž západobalkánskej trasy. Komisia taktiež posudzuje posledné oznámenie, ktoré predložilo Francúzsko v tejto súvislosti. Ďakujem. Takže v rôdne e, časti Schengenského kódexu uvádzajú rôzne kritéria, zdá sa. Hmm. Dobre, bez toho, aby sme nestratili zo zreteľa záverečné poznámky pána Koeja, ktoré skutočne vyzdvihol. Chcem ja ešte len pripojiť, že chcem podporiť predsedníctvo v tom, aby stimulovalo radu e, v príprave správ, aby sme mali pred sebou úplné informácie, pretože myslím, že teraz nie je žiadna iná otázka väčšia politického významu ako táto. A v tomto parlamente naozaj je veľmi dôležité, aby sme mali tieto informácie, aby sme sa vrátili k Schengenu. Nechceme, aby teda sme toto stratili so zreteľa, Takže poprosím, aby ste urobili, čo vo vašich silách a um, budeme sa na to sústreďovať a vrátane pripomienok, ktoré urobil pán Kvejo v súvislosti so stretnutím in kamera. Ešte raz ďakujem pánovi Kvejovi, ako aj ostatným, ktorí sa zúčastnili tejto diskusie. Prejdeme k bodu 5 programu. Ide o návrh nariadenia o ochrane osobných údajov Eh, Európskou úniou, jej agentúrami a inštitúciami, čo nahráňa, nahrádza súčasné eh, nariadenie číslo 45. Máme tu správu od eh, Cornelie Ernst. Budeme teda pokračovať s prezentáciou tohto návrhu, mm, ktorú urobí Cornelia. Predstaví nám svoj návrh a potom budeme diskutovať k tomu a prípadne komisia a EDPS e, môžu e, sa k tomu vyjadriť. Takže nech sa páči, Kornélia, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem, Klód. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom, ktorí boli aktívni e, v prvých fázach našich zasadnutí. Ďakujem sekretariátu, E, ďakujem všetkým spolupracovníkom, ktorí nás podporovali informáciami. Takže k najdôležitejším bodom e, tejto správy. E, v jednom bode sme sa naozaj všetci zhodli jednoznačne. Musíme neustále pracovať v súlade so základným nariadením o ochrane údajov GDPR my uh, chceme všetko upraviť čo najviac v súlade s GDPR. Pozmeňovacie návrhy, ktoré sme v tejto súvislosti predložili, um, boli vždy v tom zmysle, že uh, sa musíme držať GDPR čo najviac. Týka sa to aj citlivých údajov, ale aj e, možnosti certifikácie pre EU orgány a týka sa to aj vzťahu e, medzi m, mm, radou a EDPS úradníkom, pokiaľ ide o personál sekretariátu. E, hlavným bodom našich diskusí bol rozsah pôsobnosti. Všetci sa zhodujú viac menej v tom, že um, každé spracovávanie údajov v inštitúciách EÚ sa musí riadiť týmto nariadením, musí byť pokryté týmto nariadením. A to platí aj pre agentúry. Ehm, agentúry ehm, justičnej oblasti Europol, Eurojust, tým musia byť takisto pokryté. Domnievame sa teda, že táto oblasť musí byť jednoznačne upravená, i keď sme sa rozhodli pre taký umiernenejší prístup tie inštitúcie, ktoré majú vlastný režim ochrany údajov, um, tie by si prechodne mali ponechať tento režim, tento systém, ale iba ak je to v súlade uh, s smernicou z roku 2016 620. No a uh, potom postupne sa to všetko musí zosúľadiť s nariadením. Tretia téma, vnútorné pravidlá, interné pravidlá. Domnievame sa, že obmedzenie výkonu práv dotknutých osôb má byť upravené podobne ako v GDPR nariadení, čiže práva dotknutých osôb môžu byť obmedzené iba na právnom základe, nemôžu ich obmedzovať vnútorné pravidlá. Potrebujeme teda takúto úpravu a preto škrtáme možnosť obmedzovať práva vnútornými pravidlami fungovania. Takisto um, ad hoc obmedzenie práv bez právneho základu nebude možné. To z toho logicky vyplýva. Ďalšia úprava podľa GDPR, to je pozmeňovací návrh 26, ktorý sme predložili. No, obmedzenia právnych aktov, tak ako platia aj pre členské štáty. Ďalšia vec, inštitúcie EÚ by mali povinne mať centrálny register. To nie je nič formálne, práve naopak je to veľká úľava pre úradníka EDPS aj pre úradníkov DPO. Oni nám to povedali. Štvrtá téma, ochrana elektronického súkromia. O tom sa opakovane diskutovalo a podľa nás by zásadným princípom malo byť, že e-privacy pravidlá musia platiť pre všetky inštitúcie EU rovnako. A my e, o to požiadame v našom pozmeňovacom návrhu. Preto tu škrtáme článok 35, pretože patrí skôr táto téma do smernice o ochrane elektronického súkromia, ale oba, obe tieto zásady ostatnú v platnosti. Ďalej, odovzdávanie údajov. Starý článok 7 sme tu vrátili, to nám poradil aj Európsky úradník pre ochranu údajov, pretože bude potrebné dodržiavať všetky eh, princípy legálnosti pri odovzdávaní údajov. No a mm, údajov EU inštitúciám, ale pokiaľ ide o iné inštitúcie, tam sa bude ten transfer údajov musieť preskúmať z právneho hľadiska aj z hľadiska otázky, či je potrebný. Um, Niekedy ten transfer údajov môže byť vo verejnom záujme a môže byť potrebný, takže tento bod sme tam ešte doplnili. Menovanie európskeho zástupcu pre ochranu údajov EDPS, toto ostáva nezmenené, ale E, zoznam, návrh e, by mali spoločne pripraviť Rada a parlament. My sme preskúmali skúsenosti z posledného menovania EDPS a na základe toho sme vypracovali návrh. 8. téma e, Európsky súdny dvor. My si myslíme, že nezávislý dozor pre ochranu údajov je potrebný. Tak sme k tomu predložili návrh. No a posledná téma, hovorilo sa o sankciách. My si myslíme, že sankcie by naozaj mali existovať, je to tak aj v iných sektoroch. Samozrejme to trošku komplikuje situáciu, ale mm, ja si myslím, že by to tak malo byť. E, takže naše návrhy ostávajú v platnosti. Ďakujem. You, no. Ďakujem pekne, Cornelia. E, tieňový spravodajca, pán Voc. Ďakujem. Pán predseda, ďakujem Cornelii Ernst za to, že tak usilovne pracovala, že sa stretávala s tieňovými spravodajcami a že umožnila diskusie, ktoré boli, boli užitočné. Táto reforma je veľmi potrebná podľa nás a my sme aj v minulosti hovorili v súvislosti s GDPR, že je tam potrebné integrovať inštitúcie EÚ. My sme minulý rok odhlasovali príslušnú legislatívu, takže musí platiť komisia. Do veľkej miery GDPR mm, prevzala, ale nie vždy to dáva úplne zmysel na každom e, mieste. Napríklad článok 8, e, súhlas zo strany dieťaťa. Tu si kladiem otázku, či náhodou to nie je trošku prehnané mm, môj názor je, že to bolo niekedy trošku bezhlavo prevzaté, definície tiež nie sú vždy koherentné a systém by mal byť rozumný, koherentný, logický. Ďalšia dôležitá vec, alebo otázka, ktorú chcem ešte položiť spravodajkyni. Ja súhlasím s tým, že pri justičnej spolupráci a policajnej spolupráci rozsah pôsobnosti návrh nariadenia e, má byť definovaný, e, pardon, diferencovaný, ale neviem, čo myslíte v pozmeňovacom návrhu 1. Oddelenie operatívnych dát a administratívnych dát. E, takto myslíte, že majú byť oddelené? Ak áno, tak súhlasím a to, podporím to, ak to tak je. Pozmeňovací návrh 5, tam som to ešte celkom nepochopil, či ide o spracovanie všetkých eh, osobných údajov, eh, či sa, či sa to teda potom má zakázať, akékoľvek spracovanie, alebo nie. Neviem, či som to správne pochopil. Pozmeňovací návrh 2 Zosúladenie e, so smernicou o ochrane údajov e, je tu vynechané. Mm, to potom e, sa týka aj Eurojustu, Europolu a EPPO. Tieto agentúry potom budú potrebovať nejaký vlastný režim ochrany údajov. Neviem, či to správne chápem. Takže ja som za to, že ak to tak je, ak som to správne pochopil, tak potom administratívne údaje týchto agentúr by mali byť e, vyňaté z tej oblasti, ale operatívne, pardon, by mali ostať v tejto oblasti, ale operatívne údaje by mali byť vyňaté z tejto oblasti. E, to je pre mňa veľmi dôležité, ale ak ste to tak plánovali, tak tú myšlienku podporujem. Ďakujem. Thank you. And for the Ďakujem pekne. Mario Loristo, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Tiež chcem poďakovať Cornelii za komplexnú prácu, ktorú odviedla a taktiež veľa informácií eh, z pozadia, ktoré boli zohľadené v tejto práci. Vítame, že komisia predložila tento návrh. Môžeme teraz už pracovať na celom balíku na ochranu údajov a ukončiť ho. A eh, Určite, že GDPR je základom tohto rámca a celého zosudľaďovania predpisov, ale ľutujeme, že smernica o policajnej zložke zatiaľ ešte nebola dokončená. My sme sa o to usilovali, keď vezmeme do úvahy problém prenosom údajov potom treba zohľadniť aj smernicu o policajnom zbore. Takže je škoda, ako povedala e, Cornelia, že takýto ten mierny prístup, ktorý e, nám bol vlastne nanútený, e, spôsobí, že zostanú samostatné systémy, na začiatku celej tejto reformy ochranou, ochrany údajov e, bola predstava, že je najlepšie mať jeden systém, ktorý bude jediným nástrom, jednotným nástrojom. E, súhlasím s Corneliou aj v otázke vnútorných pravidiel ak hovoríme o obmedzeniach práv e, dotknutých osôb. Táto oblasť sa nám zdá byť nedostatočné, treba nájsť e, vhodný právny základ. Ja predpokladám, že práca v našom týme bude skutočne plodná a som rada, že paralelne prebieha v súvislosti so smernicou o e, elektronickej komunikácii a súkromí. Ďakujem. Ďakujem, Jan Ambreš, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem aj spravodajcovi za správu. Pokiaľ ide o EDPS, ja si myslím, že je veľmi dôležité v návrhu objasniť, že tieto normy musia platiť naprieč všetkými inštitúciami a orgánmi a že by tu nemala byť nejaká samostatná oblasť týkajúca sa samotnej agentúry, konkrétnej agentúry, ktorá bude uplatňovať iné pravidlá. <clears throat> Určite, že existujú špecifické pravidlá a normy nad rámec eh, tejto regulácie, ale mali by existovať všeobecné pravidlá, ktoré by sa všeobecne mali uplatňovať v prípade, že príslušná agentúra neuplatňuje nejaké špecifické pravidlá alebo postupy. Mohli by sme to dokonca využiť na harmonizáciu pravidiel o ochrane údajov. Ak hovoríme napríklad o návrhu o interoperabilite, ktorý predkladá komisia, je predpokladom aby, toho, aby sme mali relevantnú harmonizáciu v oblasti ochrany údajov v súvislosti s výmenou údajov medzi agentúrami, medzi jednotlivými systémami. A práve toto je tá e, vhodná chvíľa, kedy môžeme dosiahnuť takúto legislatívnu zmenu. Takže mali by sme túto príležitosť využiť adekvátne a prinútiť európske inštitúcie, aby s tým súhlasili, ako aj agentúry, aby odsúhlasili jednotný súbor pravidiel. Tiež ešte chcem povedať, že by tu nemala už e, e, platiť praktika využívania vnútorných predpisov ako právny základ na legálne spracovanie. Rovnako očakávame od orgánov e, členských štátov zákon presadzujúcich orgánov, ktoré príjmajú e, právne normy a právne štandardy, takže sa nám nezdá byť dostačujúce, aby tieto oblasti boli upravené vnútornými, internými e, e, pravidlami. Takže toľko som chcel povedať. Teším sa na prácu na pozmeňovacích návrhoch a taktiež aj na kompromisný návrh a podľa mňa to ide veľmi dobrým smerom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz sa obraciam na predsedníctvo pán Jeliberty. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem za slovo. <clears throat> A prejem dobrý deň. Chcel by som svoje stručné vystúpenie rozdeliť do dvoch častí. Postup a obsah. Dovolte mi, aby som ešte predtým, než začnem, poďakoval komisii za vynikajúcu prácu. Záverečný text rady a takisto aj návrh spravodajcu nám prináša len pár drobných zmien a to platí pre nadchádzajúce tri trojstranné rokovania. Ako to vyzerá s postupom v rade? 10. januára bol predložený návrh komisie, odtedy prebehlo uh, dosť expertných zasadnutí. Trikrát boli preskúpené všetky články, predsedníctvo potom na expertnej úrovni presunulo tento text na radu, potom to bolo diskutované na úrovni Koreperu. 3. maja 2017 bola táto záležitosť technicky uzavretá a minulý týždeň pri mm, počas Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti ministri tento text podporili. To znamená, že k dnešnému dňu je rada pripravená začať rokovať na základe textu, ktorý bol odsúhlasený našimi ministrami. A teraz, pokiaľ ide o obsah. Môžeme identifikovať štyri hlavné oblasti a ja sa zameriam teda na tie štyri hlavné a potom sú tam ešte ďalšie drobné záležitosti. Ale e, tie štyri hlavné už boli prediskutované. Ide o pôsobnosť, a vzťahy EDPS. Dovolte, aby som začal s tými najjednoduchšími otázkami a to sú pokuty. Spravodajca sa rozhodol, že zachová tento text, ako, ako bol navrhnutý komisiou. Pokiaľ ide o vnútorné pravidlá, tak sa na základe predbežného čítania spravodajcovej správy vyplýva, že je tu zásadne zhoda. Rada aj spravodajca sa rozhodli ísť tou istou cestou a síce zakázať mať možnosť e, interné pravidlá, aby bolo možné uplatniť e, výnimku zo všeobecných pravidiel. Možno, že je to treba ešte dopracovať. Pokiaľ ide o vzťah medzi ADP e a ADPE, rada sa nezdelila od návrhu komisie, išlo tam naozaj len trošku takým drobným zmenám, ktoré sa týkajú, teraz pokiaľ ide o ten, tú poslednú tému, pôsobnosť. Tam Predsedníctvo len zdôraznilo alebo upresnilo text, ktorý bol navrhnutý komisiou. Sú tu dve, dve ďalšie podtémy a síce e, pôsobnosť na bývalý tretí pilier, tam sa už odkazovalo na Europol, Eurojust a tak ďalej. A druhá časť, e, ktorá sa týka pôsobnosti, ide o pôsobnosť voči bývalému druhému pilieru, čiže voči agentúram, ktoré by spadali do toho bývalého druhého piliera. Toto je také zhrnutie toho, čo urobilo predsedníctvo za uplynulých 4,5 eh, mesiacov. Vždy hlavným systémom bola konzistentnosť a čo najväčší súlad s GDPR. My všetci musíme mať eh, na pamäti to, že to vstúpi do platnosti 25. maja 2018 a to znamená, že to už ide o relatívne krátku dobu. Rada je už teraz pripravená o... Mm, ja prajem s kolegom spravodajcom a takisto čo najviac úspechov v práci, aby sme mohli spoločne rokovať a aby sme mohli dosiahnuť tú potrebnú dohodnú tak, že do 20. 5. mája 2018 sme mali je, jak GDPR, tak aj nariadenie a pre rôzne subjekty, agentúry a tak ďalej, aby to vstúpilo do platnosti v ten istý deň. Ďakujem pekne, pán Želiberti, a teraz odozdám slovo pánovi Miklovi z komisie. Ďakujem pekne. A, a teraz na úvod by som veľmi rád poďakoval spravodaj vy, ako aj tieňovým spravodajcom za túto správu. Myslím si, tak ako kolega z rady, že z predsedníctva, že sa v podstate zhodneme medzi nami, troma inštitúciami ohľadom cieľa tohto nariadenia, že je potrebné e, zabezpečiť súlad s GDPR tak, aby sa završila ochrana osobných údajov a takisto si uvedomujem, že je dôležité dokončiť túto prácu čo najrychlejšie, tak aby toto nové nariadenie mohlo vstúpiť do platnosti v tej istej chvíli ako GDPR a policajná smernica v maji budúceho roku. Máme tu veľa tém, kde súhlasíme súhlasíme s väčšinou obsahu tohto návrhu. Potom tu máme pár vecí, ktoré považujeme za trošku problematické z nášho hľadiska. Ja by som sa chcel zamerať na niektoré z nich. Predsedníctvo sa práve zmienilo o otázke vnútorných pravidel, to je pozmejúci návrh 28. A my si myslíme, a takisto o tom sa diskutovalo aj na rade, ohľadne užitočnosti týchto vnútorných pravidel. A prečo nie je možné, aby európske inštitúcie sa spoliehali len na správne texty? Pretože európske inštitúcie a subjekty nemajú k dispozícii tie isté nástroje ako členské štáty. Tie môžu napríklad vychádzať eh, z rôznych ministerských eh, vyhlášok a tak ďalej, ktoré majú platnosť zákona. Zatiaľ čo eh, pre európske inštitúcie a subjekty majú legislatívne texty, ktoré sú veľa obmedzujúcejšou pôsobnosťou. Takže si myslíme, že ten prístup, ktorý zaujala rada, čiže zaistiť, že táto, tieto vnútorné pravidlá budú splňovať kvalitatívne kritéria, že sa tam vlastne prída celý rád kritérií, aby sa vyhodnotila toto pravidla, aby sa posúdili. Myslím si, že toto môže byť zaujímavá cesta. Inak by to veľmi ovplyvnilo fungovanie európskych inštitúcií a sladkosti. A druhý bod, na ktorý by som rád upozornil, je pozmeňovací návrh 47 článku 42 o konzultácie EDPS a EDPE. E. Cieľom, alebo teda návrh, ktorého cieľom bolo vyjasniť si niektoré ustanovenia, ktoré sa týkajú konzultácií s EDPS, EDPB, vrátane aktov prenesenej pravomoci a takisto aj vykonávajúcich aktov tam je špecifický harmonogram. To však neznamená, že neformálne konzultácie s EDPS alebo EDPS zo strany komisie nebude vôbec prebiehať, ale tu hovoríme o povinnej konzultácii, čiže sa snažíme tam zaniesť rôzne úpresnenia, ktoré by teda neovplyvňovali tú neoformálnu konzultáciu, ktorá je veľmi užitočná z hľadiska EDPS a EDPE. E. Potom ešte niekoľko ďalších bodov, kde máme určité výhrady. Ide o zavedenie povinností viesť centrálny register. Myslím, že tu by sme mohli európskym inštitúciám ponechať túto možnosť tento register viesť, ale neukladať im to za povinnosť. Pokiaľ ide o pozmeňujúci návrh 22, ktorý sa vzťahuje na článok 9, tak tam si myslíme, že je rozumné požiadať o to, aby príjemca určil nutnosť prenosu alebo dozdávaní údajov, aby to nebolo potom na európskych inštitúciách a orgánoch. A nakoniec bol predložený pozmeňujúci návrh, ktorého cieľom je uviesť určité články e, plne do súladu s GDPR. My sme sa snažili o maximálny súlad s GDPR, ale niektoré ustanovenia sme tam ponechali na to predchádzajúce ustanovenie, eh, pretože viacej chránilo ochranu údajov a preto sme niekedy neúplne tam dali ten súlad slovo od slova. A nakoniec, pokiaľ ide o certifikáciu, nemyslíme si, že je vhodná pre európske inštitúcie a orgány aby išli cestou certifikácií. Je to vhodnejšie pre súkromné subjekty, preto sme tu ani nezachovali túto možnosť pre európske inštitúcie. A na záver zavedenie článku 7 cez pozmeňujúci návrh 21 a všetky tie prípravné práce, ktoré vyústili v tento návrh, my sme nikdy nedostali žiadne dokazy o tom, že by sme mali zachovať tento článok. Naopak, tento článok vyvolával veľký zmetok na strane zainteresovaných subjektov. Takže ten bílý článok 7, ten sme premietli do úvodných ustanovení, aspoň tie ostatné body, ale z tela textu sme ho úplne vypustili. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne. Nejaký pár slov na záver? Ďakujem za pripomienky, eh, za mm, vyjadrenie rady, komisie. Tá otázka spočíva v tom, že musíme sa zamyslieť nad tým, čo potrebujeme z GDPR. Každú kapitolu, všetko alebo nie všetko. To samozrejme ešte budeme skúmať, ale zatiaľ nevidíme dôvod vynechávať niektoré časti. Operatívne údaje, tie nechceme vyňať, nie. To je otázka, o ktorej sa už opakovane hovorilo na zasadnutiach to nechceme urobiť. Keby to tam keby sa to malo zmeniť, tak to musíme ešte overiť. E, ďalšia otázka od SAD, či smernica je správne zohľadnená. My sa na to všetko ešte pozrieme. Ak prídu pozmeňovacie návrhy, tak to budeme skúmať. Pre nás je veľmi dôležitá tá harmonizácia, ktorá bude pokrývať všetky oblasti. Rozsah pôsobnosti. To je najspornejší bod. A my sme sa zamýšľali nad tým, ako to čo najlepšie urobiť. Ako s takými osobitnými systémami pre ochranu údajov. Ja by som najradšej všetko takéto povahy vynechala. Ale nedá sa to úplne. V každom prípade harmonizácia musí byť zrealizovaná. A preto sme urobili ten kompromisný pozmeňovací návrh mm, v tom zmysle, že e, to očakávame od komisie ako ďalší krok Respektíve ten prvý krok by mal byť v tom, že režimy na ochranu údajov musia byť v súlade so smernicou. Právny mm, akt musí byť e, upravený v článku 72. E, je to napísané e, preskúmanie právnych aktov EÚ ale som otvorená aj iným návrhom, samozrejme, ale my sme sa vydali touto cestou predbežne. Ďalšia otázka, registre. To je malý návrh, ale môže byť veľmi užitočný. Môže pre DPO vytvoriť taký prehľad o tom, čo existuje, o tom, čo neexistuje. O tom by sme mali ešte v pokoji ehm, ešte raz hovoriť. A práve DPO podľa mňa chcú, aby ehm, sa to upravilo v takomto zmysle. Článok 9. O tom radi ešte budeme hovoriť. Ide aj o prístup k dokumentom. to je dlho no, už spornou otázkou, to všetci vieme. My sme to naformulovali čo najopatrnejšie, ale sme, sme otvorení, radi by sme o tom ešte hovorili, ale túto formuláciu si chceme ponechať, pokiaľ je to možné. Ďalšia otázka, certifikácia. Komisia. E, áno, môžeme o tom ešte diskutovať, ak na tom nastojíte, ale my si myslíme, že je to dobré doplnenie a aj v nadväznosti na GDPR je to, je to užitočné riešenie. Chceli by sme to tam tak vidieť. Tie vnútorné pravidlá fungovania mm, my by sme ostali pri tej našej tvrdej línii pre nás neexistujú pochopiteľné dôvody eh, pre ten stav. Eh. My chceme eh, sa dopracovať ku kompromisu rýchlo, chceme rokovať rýchlo, takže sme ochotní pracovať a myslím si, že to stihneme v tých časových lehotách, ktoré sme si naplánovali. Um, Ďakujem pekne a teraz chcem poďakovať aj tieňovým spravodajcom, predsedníctvu a komisii. Teraz prejdeme k bodu 6, ktorý sa týka elektronického súkromia. Vieme, že je to veľmi zaujímavá otázka, zaujímavá téma a bolo to už zahájené tým, že v roku 2016 bola prijaté GDPR, výbor LIBE, hlavne spravodajcovia LIBE na tom intenzívne pracovali a pracujú, hlavne v posledných mesiacoch. A dnes teda si vypočujeme prezentáciu správy za pani Lauristín, spravodajkyni. Odozdám jej slovo, aby nám predstavila tento návrh, návrh svojho stanoviska. Ďakujem pekne, ďakujem Klod za túto príležitosť a ja by som teda rada. Na úvod poďakovala všetkým ľuďom, ktorí sa zúčastnili tohto intenzívneho procesu. Na úvod chcem poďakovať tiež komisii e, za dobrú spoluprácu, hlavne e, na článku 29, ktorý prináša veľmi e, Ďakujem takisto všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým, ktorí sa zúčastnili našich diskusí so zúčastnenými stranami, takisto našim asistentom, členom personálu Matilde a takisto aj všetkým ostatným, ktorí prispeli k tejto správe. Pokiaľ ide o také hlbšie pochopenie tejto témy, myslím, že sa nám to podarilo dosiahnuť. Ten východci pod zo strany komisie bol dosť dobrý v našich diskusiách a takisto aj v diskusiách s partnermi sme sa snažili pozrieť na tieto témy, ktoré boli ešte stále trošku rozporúplné, kde boli rôzne názory. hlavne no, pokiaľ to ide prelomová téma, eh, pokiaľ ide o ten vzťah s GDPR a s nariadením o ochrany eh, súkromia, ochrany súkromných údajov. Sú tu technologické zmeny, ktoré ovplyvňujú tento vzťah, pretože táto smernica nepokrýva všetky nové technológie, všetky komunikácie, všetko to, čo priniesol ten vývoj médií, vytvorenie sociálnych eh, médií, inteligentné technológie, komunikácie medzi jednotlivými strojmi a tak ďalej. Takže toto všetko je veľká výzva. A pokiaľ ide o druhú stranu, tak GDPR vytvorilo veľmi silný všeobecný rámec a tá otázka, že kde je teraz rozdiel, kde vlastne doplňujeme GDPR v tej oblasti, ktorá sa týka špecifických elektronických komunikácií. Najdôležitejšia vec, ktorú si musíme uvedomiť, je to, že GDPR je založené na článku 8 e, listiny o ochrane základných práv, zatiaľ čo to naše nariadenie je zariadené je založené na článku 7, čiže dôvernosť e, súkromia, súkromného života. Všetci si uvedomujeme, myslím, že aký je rozdiel medzi údajom a životom. Myslím, že to nie je úplne jednoznačné. Ochrana súkromia znamená ochrana autonómnosti jednotlivca, sloboda svedomia, sloboda Ehm, vyjadrovania a rôzne ďalšie veci. Čiže to sú základné veci a ehm, my máme skúsenosti aj s autoritatívnymi režimami a vieme, že súkromný život je prvým cieľom. Ľudia sú zbavení eh, najskôr svojho súkromného života, potom slobody a ostatných vecí. Ďalej, rozsah pôsobnosti Tu hlavným problémom je, e, čo spada do elektronickej komunikácie, napríklad e, komunikáciu medzi dvoma strojmi, či to do toho patrí. E, definícia komisie je taká, že to nie je úplne jasné, kde to končí, kde je hranica, pretože sú naozaj komunikácie medzi strojmi, medzi systémami, ktoré nezahrňajú ľudské bytosti. A my by sme do rozsahu nezaradili takéto druhy komunikácie. My by sme do rozsahu pôsobnosti zahrnuli komunikácie, do ktorých sú zapojené osoby, nie stroje napríklad v priemysle, ktoré medzi sebou komunikujú a nespracovávajú e, osobné údaje. Ďalšia vec, doplnková komunikácia. To je ešte nejasné. E, doplnkové služby, ktoré e, súvisia s inými službami. Mm, tam by takisto mm, mali byť pokryté otázky ochrany súkromia v tomto kontexte. Ďalšia vec, pri rozsahu pôsobnosti. Proces komunikácie, tranzit a vybavenie. Vybavenie to môžu byť smartfóny. Ukladanie informácií na takýchto zariadeniach objemy týchto informácií sa zväčšujú dennodenne a e, sú tam e, uložené obrovské množstva informácií o našich životoch, o, našich, o našom súkromí. Mm, no. Čiže tieto zariadenia sú súčasťou nášho súkromného života. Čiže vybavenie, informácie, ktoré sú spracovávané a ukladané e, na týchto zariadeniach, to by malo takisto podľa nás e, spadať do rozsahu. V návrhu komisie boli fyzické osoby aj právnické osoby. A to vytvára podľa nás zmetok. Nemôžeme hovoriť o súkromnom živote právnickej osoby, právneho subjektu. Nedá sa hovoriť e, v rovnakom zmysle o e, takomto subjekte alebo o jeho základných právach. Samozrejme, je tu problém s dôvernosťou aj v súvislosti s právnickými osobami, ale mali by sme to rozlišovať e, keď hovoríme o používateľovi, tam by mali spadať právnické osoby, keď hovoríme o koncovom používateľovi, tak len fyzické osoby. V mnohých článkoch hovoríme o používateľoch. Potom problém s rozsahom pôsobnosti je, že kódex elektronickej o, komunikácie ešte nie je plne schválený. Najskôr to bol len odkaz v texte komisie. My sme to otvorili a my sme s určitými modifikáciami prebrali kódex a keď príde ale e, finálna podoba kódexu, tak to ešte overíme, aby tam nevznikli nejaké rozpory. Ďalšia dôležitá vec. Článok 5 je teraz naformulovaný ako také ťažiskové vyjadrenie celej tejto revolúcie, dôvernosť osobných údajov elektronickej komunikácie a e, koncové zariadenia sú chránené bodka. To je to základné vyjadrenie. A potom hovoríme o podmienkach. E, kde zásada dôvernosti umožňuje výnimky. V návrhu komisie tieto veci boli už v texte, ale my sme e, chceli ešte skompletizovať tento zoznam. Zainteresované strany sa pýtajú na GDPR, keď je legitimný záujem ako e, základ pre spracovanie osobných údajov ale pokiaľ ide o súkromný život, zásah do súkromného života nemôže byť legitimným záujmom. Takže my sme tu e, chceli poskytnúť konkrétny zoznam podmienok, kedy tento proces je zákonný a legálny. A to e, platí pre komunikáciu aj pre koncové zariadenia. Jedna z hlavných inovácií, ktorú prinášame my, je schopnosť používateľa chrániť e, vlastné súkromie. Je uznávané vo všeobecnosti, že ľudia nie sú schopní pochopiť a využiť všetky možnosti technológie na ochranu súkromia. E, často sú veľmi nedbanliví a ani nepoznajú možnosti tých nastavení v zariadeniach, a poskytovatelia služby prenášajú na používateľa zodpovednosť za ochranu e, súkromia e, možnosťou opt-outu napríklad. Ale teraz e, chceme chrániť na digitálnom trhu detí, starších ľudí, menej vzdelaných ľudí, postihnutých ľudí, všetkých používateľov technológie. Nemôžeme žiadať, aby všetci, všetky tieto osoby presne chápali e, tie zložité operácie, ktoré môžu robiť na svojich zariadeniach, aby si chránili súkromný život. Takže základné nastavenie, žiadame, aby základné nastavenie bolo v režime do not track, e, teda aby nebolo umožnené sledovanie v základnom nastavení a e, ak sa používateľ rozhodne, tak môže povoliť potom svojim zásahom nejaké sledovanie údajov, ale musí to byť jeho vedomé rozhodnutie. Ďalší problém v dokumente komisie boli tie cookies, e, ktoré boli e, vyzdvihované, ale keď sa pozrieme na e, technologický vývoj, Sú rôzne nástroje na sledovanie, na tracking. Takže my sme e, sa nesnažili rozlišovať medzi prvou a treťou stranou. E, chceme vytvoriť e, trošku flexibilnejší prístup, flexibilnejšie možnosti voľby. Tak ako v GDPR my zdôrazňujeme, ochranu súkromia ako základné nastavenie e, a e, súčasť dizajnu produktu. E, súkromie, ochrana súkromia by mala byť základným nastavením prístroja. A potom privacy by design, to znamená, že európsky developery by mali vytvárať nové technológie, ktoré im dajú konkurenčnú výhodu tým, že budú riešiť e, túto zložitú otázku vo svojich produktoch. A veľmi povzbudivé je, že už teraz existuje veľa spoločností. My sme sa stretli s viac ako 100 zainteresovanými stranami a vieme, že existujú európske spoločnosti, už, ktoré už teraz majú veľmi dobré riešenia e, pre e, spravovanie údajov. Napríklad na Malte nedávno na digitálnom e, zhromaždení od technológií sme sa dozvedeli, aké veľké pokroky sa robia v, tomto, v týchto prístupoch. E, neustále vznikajú nové riešenia. No a ja veľmi dúfam, že toto poskytne mm, takú novú inšpiráciu európskemu priemyslu. Napomôže to rastu európskeho priemyslu. No a keď sa pozrieme na tú št- stranu inštitúcií, monitorovanie, kontrolovanie a tak ďalej. Teraz sa to všetko má zladiť z GDPR. Tie isté orgány by mali dostať tie isté úlohy. E, Rada pre ochranu údajov rieši mnohé komplikované e, problémy. Napríklad, ako chrániť e, lepšie deti Je veľa detajlov, ktoré je potrebné ešte zohľadniť a dúfame, že Rada pre ochranu údajov poskytne nejaké usmernenia poskytovateľom služieb. Ehm, ja si myslím, že nariadenie a systém inštitúcií musia byť v súlade. A takisto aj implementačné časové lehoty musia byť zosúladené. Včera pani Gabriel odpovedala na naše otázky a zdôraznila, to ma veľmi potešilo, že prioritou je, aby GDPR a nariadenie o ochrane elektronického súkromia boli v súlade, aby, aby pracovali paralelne a aby nevytvárali chaos. Nemáme veľa času na našu prácu. Som veľmi rada, že tieňoví spravodajcovia si uvedomujú, že máme málo času k dispozícii a že pracujú rýchlo. Musíme byť hotoví už na jeseň. Takže lehota na pozmeňovacie návrhy by mala byť e, ešte pred začiatkom letnej prestávky, aby sme mohli na tých návrhoch začať pracovať už v septembri. Navrhujeme, aby to bol 10. júl, 10. júl o 15.00 je naozaj posledná možnosť, kedy môžete predkladať pozmeňovacie návrhy. Ďakujem. Thank you, You always make a presentation like it's the first time. Ďakujeme pekne aj za entuziasmus. Máme hlasovanie o 12.00, takže dovtedy môžeme diskutovať a poprosím vás ale všetkých, aby ste boli struční. Máme pomerne dlhý zoznam. Tieňový spravodca, pán Bonnie Delton, Enterwell Ernst, pán Albrecht a pán Vost. Ešte niekto sa hlasí o slovo? Ak nie, uzavriem tento zoznam a teda môžeme spokojne diskutovať. Takže pán Bonny, EPP. Ďakujem pekne. V prvom rade ďakujem e, spravodajkyni Máriu za prezentáciu jej správy, ale aj za výraznú spoluprácu v rámci prípravného obdobia návrhu správy. Máriu zorganizovala v okrúhle stoli so zástupcami z rôznych zaujímavých skupín. Myslím, že to bolo veľmi inšpiratívne pre všetkých. A e, hlavne sme získali hĺbšie eh, vedomosti o tejto otázke. Eh, cieľom tohto nariadenia je posilniť bezpečnosť komunikácií, dôveryhodnosť. Eh, súhlasím s tým, čo povedala Mariu, že východisko súvisí s súkromým, súkromným životom a nie až tak s údajmi. Chápem teda, že treba aktualizovať pravidlá z pohľadu uh, novej technologickej reality, ale nemali by sme zabúdať ani na iný cieľ, a síce voľný obeh údajov. A voľný obeh údajov neznamená len obeh osobných údajov, neznamená to len otázku súkromia, ale nesmieme zabúdať na celkový kontext. Súhlasím s týmto návrhom, že treba zaručiť e, dôverný charakter komunikácií, takže treba rozšíriť tento rozsah na všetkých hráčov, všetkých účastníkov, e, poskytovateľov elektronických e, služieb. Otázka tu nestojí tak, čo treba pokryť, pretože to je nám zrejme všetkým jasné, ale skôr, že ako to pokrieme. Treba zvažovať vyvážené riešenia v v, v rámci zmien sa budem usilovať o posilnenie e, aspektu bezpečnosti. Toto je dôležité z pohľadu všetkých užívateľov. Tiež si myslím, že sa musíme uistiť, že naše riešenie bude konzistentné s e, kódexom pre elektronickú komunikáciu a ďakujeme Mariu za to, že je taká otvorená. My pracujeme na kóde, na kódexe a myslíme si, že tým pádom je všetko e, jasné. Rovnako sa musíme usilovať o konzistentnosť GDPR, aby nedošlo k nejakým rozporom. Spomenula si v návrhu správy niektoré ďalšie riešenia týkajúce sa komunikácie medzi strojmi. Ehm, neexistuje k tomuto ešte symetrické legislatívne riešenie, najmä teda nie v návrhu, ktorý predložila komisia. Ide len o myšlienku. Neviem, či nie je príliš zavčas, aby sme to popisovali, ale ešte posúdim e, všetky navrhované riešenia. Myslím, že sa treba uistiť, že mm, riešenia, ktoré budeme implementovať, musia byť technologicky neutrálne musia vychádzať z celého návrhu. Uvediem príklad, napríklad browsery, prehliadače a rozlišovanie cookies. Vieme, že nie všetky cookies zo tretich strán sú um, um, zákerné, tak povediať. Všetky plnia určitý účel a musíme sa uistiť, že konečný používateľ bude informovaný o tom, čo sa deje, s jej alebo jeho údajmi a aby táto osoba mohla urobiť informované rozhodnutie. Na druhej strane ja si myslím, že treba zapracovať stimuly pre spoločnosti, aby predkladali produkty, ktoré sú naklonené súkromiu. Musí to byť e, rovnováha medzi informovaným, informovaným e, jedincom a na druhej strane spoločnosti, ktoré bude viac zaangažované svojimi technologickými riešeniami aby e, naplnili tie požiadavky na ochranu, na dôvernosť. Tiež budem posudzovať možnosti inovácie, najmä pokiaľ ide o veľké údaje. Budem hľadať riešenia, ktoré sú naklonené teda ochrane súkromia, ale súčasne nebudú brániť inovácii. E, môžeme byť flexibilní v určitých oblastiach, kde umožníme inováciu, napríklad pokiaľ ide o ďalšie spracovanie údajov, a súčasne môžeme zavádzať striktné e, ochranné opatrenia. Pokiaľ ide o článok 11 tohto návrhu, ktorý hovorí o obmedzeniach, ja sa chcem uistiť, že nezájdeme nad e, kódex. Musíme rešpektovať e, kódex a nemôžeme zachádzať do oblasti zbytočnej flexibility, aby dochádzalo na základe tohto k zmenám v tomto nariadení, čo bude v podstate proti ochrane údajov a taktiež proti dôvernému charakteru prenášaných údajov. Ďalej, tiež mám na realizovateľnosť, uskutočňovateľnosť tohto nariadenia bez toho, aby sme museli stanoviť nejaké prechodné obdobie pre všetky zúčastnené strany. Najmä, ak budeme požadovať zavedenie nových, nové technologické riešenia, musíme byť opatrní, musíme prehodnotiť uplatniteľnosť tohto riešenia. A to neznamená, že chcem odložiť prácu nášho výboru alebo predlžovať prácu nášho výboru ale v konečnom dôsledku musíme posúdiť, či to bude aj realizovateľné, využiteľné v praxi. Ja si preštudujem tento návrh podrobne a verím, že budeme mať konštruktívnu spoluprácu, tak ako v minulosti so spravodajkyňou spolu s ostatnými tieňovými spravodajcami. Takže ešte raz ďakujem za 10. júl. Ďakujem pekne, pán Body, pán Dalton. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať spravodajkyni za prácu, za jej otvorenosť, ktorú prejavila pri rozbehnutí celého tohto procesu. Ale mám určité pochybnosti, musím byť úprimný. A ja, e, pokiaľ ide o pôvodný návrh komisie, tiež som mal veľké pochybnosti. A teraz, pokiaľ ide o návrh správy, mám ešte väčšie pochybnosti. Čiže ja si myslím, že to stiaží situáciu jednotlivcov a podnikov. V prvom rade časový rámec nemyslím, že je príliš reálny tento časový rámec. My sme práve odsúhlasili GDPR. Ešte to ani nevstúpilo do platnosti, to si musíme povedať. Oveľa rozumnejšie by bolo počkať, aby sme videli, ako to pôjde z GDPR, aké problémy sa tam vyskytnú a potom sa na to môžeme zamerať v aktualizácii smernice o súkromie a komunikáciách. Samozrejme, že máme už e, súčasné platnú smernicu elektronické komunikácie a súkromne, ale musíme ju zrušiť, aby sme sa mohli posunúť v týchto oblastiach. A počkajme teda, čo prinesie GDPR v implementácii a potom môžeme pokračovať v aktualizácii smerníc o súkromí elektronickej komunikácie. A podľa mňa to by bol lepší prístup, pokiaľ ide o regulovanie. Máme tu návrh komisie a máme na čom pracovať súčasne aktualizujeme aj kódex pre komunikáciu, takže toto je paralelný proces. Treba sa uistiť, že fungujeme paralelne, pretože inak uh, ne, to bude neprehľadné, najmä pokiaľ ide definície. Definície musia byť zosúladené v kódexe, aby sme umožnili našim podnikom, aby mali nejakú právnu uh, uh, konzistentnosť najmä pokiaľ ide o vedľajšie služby napríklad, musia byť zosúladené, aby sme zaručili konzistentný prístup. Pokiaľ ide o samotnú správu, e, drží sa e, e, určitého prístupu. Ja som proti tomuto prístupu, pretože sa odlišuje od GDPR, ktorý sme práve schválili a ešte nevstúpil do platnosti. Takže moja otázka v tejto súvislosti je, čo je zle z GDPR, pretože sme ho odsúhlasili, bol to vynikajúci návrh a teraz sa odkláňame od neho. Po druhé, aj preto, že odkláňame od charty základných práv, čo sa mi naozaj zdá zvláštne, pretože v článku 8 tejto charty základných práv sa jasne hovorí, že každý má právo na ochranu osobných údajov a po druhé, takéto údaje musia byť spravodlivo spracované pre osobitné účely, účely a na základe súhlasu osoby, alebo na základe legitimných dôvodov zakotvených v legislatíve. Takže prečo sa odkláňame v tejto oblasti od tejto charty, najmä ak to nie je ospravedlniteľné a nie ani praktické. Hovoríme o ochrane súkromného života. Nechápem, e, čo má spoločné komunikácia medzi strojmi v kontexte B, e, komunikácie medzi B, B a B. Takže koho súkromný život chránime? Strojov? Ďalej, pokiaľ ide o súhlas a cookies, tiež mám určité obavy aj v tejto súvislosti. Prehliadač Ehm, ehm, nie je to správne rozhodnutie, pretože dávame priestor tým veľkým prehliadačom a poďalšie žiadať súhlas každých 6 mesiacov bude viesť k únave z udelovania súhlasu a schvalovania. A ak to tak neurobíme, potom ten konečný výsledok bude, že budeme mať e, platform, veľké platformy údajov a tým narušíme súčasný internetový model, ktorý beží na základe reklamy. Práve preto veľká väčšina internetu je bezplatná. Internet, ktorý nie je prístupný a ktorý je platený, táto platba je dotovaná z príjmov z reklam. Výsledok teda je, že budeme mať veľmi málo bezplatných aplikácií a budú aplikácie oveľa drahšie. Ak ste bohatí, môžete si to dovoliť, ale ak ste mladí alebo máte nízke príjmy, nebudete si to môcť dovoliť. A ja som na strane tých, e, ktorí majú nižšie príjmy. Nie som na strane tých, e, ktorí si to budú môcť zaplatiť. Pre, um, takže podľa mňa to je smiešné a navyše treba jasne povedať, že ľudia môžu rozhodnúť v tejto oblasti. Ak viete, čo je kuky, viete, ako e, si to vymažete. Ak neviete, čo kuky sú, um, potom to schválite tak či tak, pretože nie je vám presne jasné, čo robíte. Akékoľvek opatrenia, ktoré sú e, v počítači, umožnia takýto postup a treba e, v podstate e, treba v podstate toto povedať. Ďalej, v budúcnosti sú, súhlasím s vyňatím súkromia, security exemption, myslím, že by sme mali hľadať aj iné možnosti ochrany súkromia v budúcnosti. Ide o obrovský kus legislatívy, má to dopad na uh, takmer každý sektor, každú osobu. Uh, a musíme sa k tomu správne postaviť. Ja som uviedol viacero pochybností a budem sa tešiť na vyriešenie týchto otázok. Tiež sa budem tešiť na úzkú spoluprácu so spravodajcami, tieňovými spravodajcami, aby sme sa uistili, že dospejeme k dobrej dohode. Ale sú tu veľké rozdiely, to treba uznať. Ďakujem. Ale okrem toho sa vám to páči však? Áno. Dobre, nechcem bagatelizovať vaše pripomienky, chcem eh, len povedať, že to prinieslo veľkú úvahu. Všetci naozaj počúvali. Nech sa páči, si rečník, Sophie Dewelt. Um, ja stručne chcem povedať, že všetko, čo povedal môj predrečník, naopak. Um, ale v prvom rade chcem poďakovať e, spravodajcovi e, za to, že mi zabezpečil prácu na leto, inak by som sa nudila, ale vážne veľmi pekne ďakujem za dobrý návrh. Myslím, že je veľmi premyslený, dobre pripravený, s inkluzívnym prístupom. Po vypočutí si všetkých zúčastnených strán boli predložené naozaj všetky návrhy, ktoré, ktoré rozptilujú čím viac pochybností. Jedna vec, e, s ktorou súhlasím, čo povedal pán Dalton, povedal, že to má dopad a vplyv na takmer každú osobu. A práve o to ide, pretože tu hovoríme o ľuďoch. O ľuďoch, ktorí musia byť chránení. Ja zásadne nesúhlasím e, s vyhlásením, e, ktorý sa tu neustále opakuje, že to zabije podnikanie, že to zabije internet. Počuli sme toto už e, mnoho rokov. E, internet beží e, a prosperuje, ako aj podniky a ak sú tu určité prekážky v legislatíve, to je odôvodnené, a pretože chceme chrániť ľudí, to je naša práca a podniky e, inovujú na základe pravidiel, ktoré boli stanovené, takže to je presne to, čo sme chceli dosiahnuť. Ehm, nechcem zájsť do všetkých technických e, detajlov, pretože niektoré sú aj politického charakteru a väčšina našich e, občanov má veľké obavy, pretože radi používajú internet, služby internetové chcú komunikovať, ale chcú si byť istí aj tým, že ich komunikácia je súkromná a chránená. To je základné právo, e, ktoré majú Eh, pán Dalton povedal, že ideme príliš rýchlo, mali by sme trochu počkať. Eh, ja si myslím, že internet nečaká. Keď sme robili predchádzajúcu revíziu smernice o súkromí, na trhu nebol ani iPhone. Len aby som ilustrovala, ako rýchlo sa veci vyvíjajú. Takže je to podľa mňa najvyšší čas, aby sme tak urobili. Súhlasím taktiež s pripomienkami Eh, Michala Bonyho a s návrhmi pani Lauresten k článku 11. Naozaj neviem, prečo by sme mali meniť to, čo pôvodne bol článok 15. Nie je to opodstatnené, je to mm, mimo rámca revízie, a takže nevidím dôvod, prečo by sme mali ďalej rozširovať už pomerne eh, široké možnosti poskytnuté členským štátom robiť e, nejaké e, prieskumy, masové prieskumy alebo dohľad, e, pretože a súhlasím v tomto s poznámkami pána Baunyho, že nemali by sme zachádzať nad rámec jurisprudencie Luxemburského súdu. My predložíme nejaké návrhy, pozmeňovacie návrhy, ale budú sa uberať smerom ďalšieho posilňovania tohto návrhu, pretože súhlasíme so smerovaním, ktorý tu bol zvolený spravodajkyňou. Ďakujem pekne. Pani Ernst. Ďakujem. Myslím si, že ide že ide o <clears throat> nástroj, eh, ktorý je veľmi dôležitý um, a má centr- centrálnu dôležitosť pre ochranu e, súkromného života a ja som hrdá, rada, e, že spravodajkyňa to vyzdvihla na takú vysokú úroveň. Návrh správy je veľmi kvalitne vypracovaný, je to veľmi dobrý základ. V súlad s nariadením GDPR a s nariadením o ochrane súkromného života tu samozrejme musí byť zaručený to podporujem, to je základná logika týchto návrhov. Článok 8, tam ide o koncové zariadenia a spracovávanie údajov na týchto zariadeniach. Tam musíme povedať, že prístup k službe používateľovi nesmie byť znemožnený ak sa tam spracovávajú údaje, eh, ktorých spracovania nie je potrebné. Musíme to, to tam ešte objasniť a samotný používateľ musí súhlasiť so spracovaním údajov a nie ten, kto uzatváral zmluvu. To možno nie je jasné na prvý pohľad, ale je to dôležité rozlíšenie. Je to veľmi dôležitý bod, keď si uvedomíme, o čo ide článok 821b, jeho vypustenie a tam ide o trekking na letiskách a staniciach železničných. Áno, to je užitočné vypustenie. No a pozmeňovacie návrhy 89 a 90. Um, ehm, nevieme, či je to ešte riešenie toho rebusu. Chceme sa nad tým ešte zamyslieť. Možno predložíme vlastný návrh článok 11, tu nie sme zrovna nadšení, musím povedať, ale to vás asi neprekvapuje. Plošné uchovávanie údajov, proti tomu sme vždy bojovali, to sa nám nepáči a táto klauzula otvára možnosti, ale je pravda, že článok 11 to formuluje prísnejšie, no a v tej súvislosti um, sa berie ako základ eh, článok 23.2 GDPR. To je dobré, ale musíme dať pozor na ten výsledný produkt. Ak ten článok bude implementovaný tak, ako navrhuje spravodajkňa, tak je možné, že článok 27 alebo 28 bude viesť k tomu, že sa príjmú zákony o plošnom uchovávaní telekomunikačných údajov. Neviem, či to je dobré. Článok 11, Member State Law, to by podľa mňa muselo byť vypustené, tak aby tu platila minimálne právomoc EÚ Technologická neutralita, to povedal pán Bonny, áno, to tiež podporujeme. To tam musí ostať v každom prípade. Um, potom um, užívateľská výhodnosť a, a vhodnosť uh, funkcií pre používateľa user-friendly, to je ďalší dôležitý princíp, ktorý chceme. Ďakujem. Ďakujem pekne za e, zelených, pán Albrecht. Ďakujem pekne. Ja chcem taktiež poďakovať spravodajkyni za prácu. Ako všetci vieme, časový harmonogram je naozaj veľmi ambiciózny. Je to pochopiteľné, teda, že musíme v kratšom čase predkladať pozmeňovacie návrhy, ale ja som rád, že máme čas až do 10. júla. Myslím, že sa nám to dovtedy podarí. A ja sa taktiež teším na ďalšie rokovania e, s spravdajkyňou a tieňovými spravdajcami. Možno niekoľko pripomienok od počiatku e, je veľmi dôležité pochopiť, že ide o ustanovenie lex specialis e, vo vzťahu s GDPR, čo znamená, že tu treba objasniť, že GDPR sa uplatňuje vtedy, ak e, je nejaké vecné ustanovenie v smernici o e, súkromí. Tak, ako je to napísané v texte GDPR. Ale myslím, že je dôležité e, objasniť v nariadení otázku, e, kedy sa skonkrétňuje, špecifikuje GDPR a či sa treba odkazovať na GDPR všade tam, kde sa bude uplatňovať, alebo vo všeobecnosti bude platiť, že sa GDPR uplatní, ale potom by tu zase nemali byť odvolávky na GDPR. A, takže toto sú veci, s ktorými všetci tak trošku bojujeme asi, že aké sú tu tie jednoznačné právne vzťahy. A ja si myslím, že dáva zmysel v ranných štádiách požiadať právnu službu, aby vniesla do toho väčšiu jasnosť, pokiaľ ide o ten lex specialis a súvislosť so smernicou súkromí e, Návrh komisie o tomto tiež pojednáva, ale musím povedať, že tiež tento návrh nie je úplne jednoznačne logický v tej súvislosti, ako sa postaviť k tejto súčinnosti ustanovení. Myslím, že by sme potrebovali expertný pohľad na túto otázku. A ďalšia všeobecná pripomienka, ktorú mám, a už som to spomenul, Myslím si, že z politického hľadiska by mala byť jasné, že neobmedzujeme existujúce práva e, občanov EÚ a spotrebiteľov. A toto je skutočne dôležité, pretože čoraz viac ľudí je predmetom e, trackingu, sledovania. Nie len keď sú online, ale Eh, aj pri používaní jednotlivých vecí, dokonca ich autá, ich kabáty budú môcť byť eh, sledované, eh, v obchodoch budú pod dohľadom. Takže čím ďalej, tým viac tu máme dohľad a neviem, že či to môžeme vysvetliť voličom, že za takýchto okolností zužujeme ustanovenia, a taktiež e, GDPR. E, podľa mňa takýto prístup by mal byť e, jasný. Všetko ostatné podlieha tomu, ako pochopíme dosiahnutie to, toho cieľa, že tieto práva zaručíme, ako donutíme spoločnosti, aby prijali a požadovali určité záruky. Môžeme o tom hovoriť Ehm, napríklad súhlas, ako sa poskytuje súhlas, či je správne robiť to nastavením prehliadača, alebo sú tam aj iné možnosti. Ehm, možno je to lepší prístup, než čo máme v súčasnosti, tie banery, cookies. Ak má niekto nejakú lepšiu alternatívu, môžeme o tom hovoriť, ale toto je prístup, ktorý tu máme a, a bolo by dobré, aby sme teda hľadali to najlepšie riešenie. Ešte na záver pokiaľ ide o mm, meranie, hodnotenie využitia webu. Myslím, že v tejto oblasti nie som celkom spokojný s návrhom správy. Podľa mňa by sme mohli zájsť viac do tejto oblasti vyjadrovania súhlasu. Ehm, e, predstavme si, že by toto prebiehalo v analogickom svete, kde by som vstúpil do obchodu, poznám obchodníka, e, obchodník ma profiluje, možno zhromažďuje o mne informácie, pretože sa k nemu vraciam často, aby mi mohol ponúknuť lepší, vhodnejší tovar. A my, poviem si, že to je v poriadku, čiže hneď ako vstúpim do obchodu, vytváram s ním takýto vzťah. pokiaľ teda nevstúpim do toho obchodu, pretože nemusím tak urobiť. Ak je tam niekoľko ďalších ľudí v tomto obchode, potom predpokladám, že aj tí ľudia sú klientmi a nebudú ma sledovať a, a, a vždy, keď pôjdem do druhého obchodu. Ale presne o toto ide aj online, že v tom obchode, keď napríklad idem na nejakú webovú stránku, je množstvo iných ľudí, o ktorých neviem, o ktorých som nikdy nevidel. A oni nie, že ma profilujú, ale sledujú ma do ďalšieho obchodu, sledujú ma domov, Myslím, že o tomto treba hovoriť, či to je skutočne niečo, čo chceme, alebo či by tu malo byť všeobecné ustanovenie, že by som mal byť, e, by som mal udeliť súhlas, e, ak takéto niečo prebieha. Inak e, myslím, že strácame hodnoty, ktoré medzi sebou máme. Ďakujem pekne a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem pekne aj ja. A na záver ešte pre členov spravodajca, nech sa páči. Ähm, Ďakujem. Chcem äh, najskôr si položiť otázku, čo si želáme vo všeobecnosti, aký je všeobecný cieľ. Chceme vytvoriť vnútorný digitálny trh a tým chceme mm, rozprútiť európsku ekonomiku, pomôcť vlastným malým a stredným podnikom a takisto zabezpečiť voľný tok údajov a zároveň chceme ochrániť naše základné práva. Článok 7.8. A vo výbore pre vnútornú bezpečnosť e, častokrát dospejeme pri každej téme k názoru, že všetko je nebezpečné, všetko je nebezpečné pre občanov, pre základné práva, všetko obmedzuje naše slobody a tak ďalej. Nám sa nedarí nájsť tú správnu e, rovnováhu. Trošku si pripadám ako člen e, iránskej náboženskej dozornej rady, ktorá zabúda úplne na to, že svet okolo sa mení. Mali by sme mm, sa teda snažiť o taký rovnovážnejší pohľad na vec. Návrh komisie e, bol už spiatočnícky podľa mňa. Ako keby nezohľadňoval, že už existuje nariadenie GDPR, ktoré môže byť základom e, celého tohto prístupu nášho. No a teraz to pokračuje v podobnom e, štýle. Som rád, že správa pani Lauristín sa otrocky neorientuje podľa komisie, ale že trošku ten prístup rozširuje. Ale nie tak, ako by som si to želal. Ja chápem že potrebujeme úpravu, ale neviem, prečo potrebujeme lex specialis. E, môžeme si vziať ako základ nariadenie GDPR a vytvoriť dodatočne pár pravidiel, e, ktoré by e, riešili dôvernosť komunikácie. A takisto vytvoriť mm, nový ochranný val. Ehm, tento cieľ nie je v súlade s eh, právnou jasnosťou, právnou istotou. Rovnaké dáta by mali spadať pod rovnaké pravidlá, rovnaké práva. Um, metadáta nie sú podľa mňa novou kategóriou údajov. To sú takisto osobné údaje, ktoré by mali spadať pod GDPR nariadenie. Možno s osobitnými požiadavkami. Ale tento náš prístup možno je opakom to, čo, toho, čo chceme dosiahnuť. Súhlas vedie vždy k obmedzovaniu súkromného života a preto e, prístup súhlasu podľa mňa je zlým prostriedkom. My by sme mali e, minimálne urobiť to, že zrušíme lex specialis a mali by sme sa snažiť o zúsúladenie tejto legislatívy s GDPR nariadením absolútne zosúladenie mm, a tým by sme mohli odstrániť právne nejasnosti. Takisto nerozumiem tomu, že sa v správe v pozmeňovacom návrhu 13 hovorí, že potrebujeme súhlas, ale k ďalšiemu spracovávaniu je ďal, potrebný ďalší súhlas. Pán Dalton v tomto má pravdu. toto jednotlivec nebude schopný rozlišovať a vnímať dodatočne takto diferencovanie. E, bude iba znervozňovaný e, tým, že bude musieť dávať neustále súhlasy. E, jedného dňa sa jednoducho prestane to sledovať a bude bez akejkoľvek kontroly udelovať tie súhlasy. Ten priamy marketing je tu vyriešený veľmi neuspokojivým spôsobom. Nerozumiem tomu, Eh, my musíme v našom hospodárskom systéme vedieť zvládať aj reklamu, aby sme potom mohli teda mať tie iné nástroje udeľovania súhlasu alebo nesúhlasu. Tento reštriktívny prístup, ktorý sa tu navrhuje, tomu nerozumiem. A pokiaľ ide o tému cookies, eh, som rád, že sa tu mm, umožňuje taká väčšia akceptovateľnosť tých cookies, ale pozmeňovací návrh 82 a 83 opäť prekračujú hranice GDPR a chcem sa spýtať, čo vlastne máme na mysli tým pozmeňovacím návrhom 83, eh, kde sa povolujú kúky z tretich strán. Článok 10, respektíve pozmeňovací návrh 10, tam by sa článok 8 zásadným spôsobom zmenil. Neviem, ako by to bolo vyriešené s vymazávaním údajov. To je ešte treba preskúmať. Ďalej sprístupňovanie respektíve poskytno, poskytovanie usmernení 119 až 121 jednotka. Podľa mňa by to vyvolalo veľa e, byrokracie Byrokracia sa spája s nariadením, so smernicou o ochrane údajov. Generuje to extrémne veľa byrokracie, takže na tomto mieste si kladiem otázku, či je to naozaj potrebné. Ehm, pozmeňovací návrh 110, ehm, tie reklamy, tam jednoducho musí byť umožnené vyjadrenie nesúhlasu. No a ešte dve veci chcem spomenúť. Pokiaľ ide o komunikáciu medzi strojmi, Neviem si to predstaviť, ako by to fungovalo v tomto logickom systéme so súhlasmi, pretože súhlasy v súčasnom systéme sú možné iba na základe ľudského vyjadrenia súhlasu. Čiže medzi strojmi to nie je e, možné. Náš systém na to nie je pripravený. Toto treba naozaj objasniť. Ja som to z môjho návrhu vyňal. No a pokiaľ ide o implementačnú fázu, v článku 4 návrhu máme odkaz na komunikačný kódex. A ja si myslím, že návrh o elektronickom sú, súkromí nemôže platiť, nemôže mať prednosť pred komunikačným kódexom, Communication Code. E, to nebude fungovať ani z právneho pohľadu, ani z toho pohľadu, že spoločnosti budú potrebovať oveľa viac času na implementáciu. Ďakujem. My, my fault, um, because... Milí kolegovia, moja chyba. Ja som chcel, aby všetci tieňoví spravodajcovia sa k tomu vyjadrili. Nechcela som, nechcel som teda prerušovať a teraz máme veľmi málo času. Chcem teraz sa ospravedlniť všetkým, tak to bolo aj naposledy, keď som prerušil komisiu, pretože od 12. budeme hlasovať a viem, že všetci sú vždy potom nahnevaní 5 minút pre komisiu a potom ešte po potrebujem, aby aj spravodajca sa k tomu na záver vyjadril, pretože teraz tu máme ešte veľa rozporuplných otázok. Od 12. tu máme to hlasovanie, takže ja vás poprosím, aby ste všetci boli trpezliví. A teraz odozvám slovo komisii. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si veľmi vážim že mi dáte trochu času. Nejakú, nejaký čas môžem dať aj pani Donisen, si myslím. Ďakujem pekne, ďakujem za všetky pripomienky, ktoré zazneli od vás a ja hneď sa budem venovať niektorým z tých bodov, ktoré tu zazneli. A tie otázky, aby som aj odôvodnila stanovisko komisie. Pokiaľ ide o definíciu stanovisko komisie, pani, pani Lauristín nám poskytla niektoré vyjasnenia, pretože našou myšlienkou bolo naozaj zaistiť súlad s komunikačným kodexom, aby to bolo v súlade aj s tým, čo sme sa dohodli eh, vzhľadom na ten legislatívny proces, aby sme zaistili koherentnosť týchto postupov. V rámci dnešnej debaty i dôležité je rozsah medzi GDPR a a e-privacy. E, tu je potrebné zaistiť a poskytnúť e, niekoľko ďalších e, vecí, tak ako to hovoril pán Albrecht tiež, to, čo hovorila pani Lauristin. Môžeme tu hovoriť o odlišných skúsenostiach, pretože tu hovoríme o dôvernosti komunikácie, hovorí sa to, okrem toho aj o biznisových záležitostiach, hovoríme o právnických a fyzických osobách. A keď hovoríme o dôvernosti, a to súvisí aj s GDPR, tak e, tu ide o to, čo sa stane potom e, e, potom, pokiaľ by to nepokrývalo právnické osoby, tak vtedy by malé podniky komunikovali s ďalšími malými podnikmi, tak by to nebolo pokryté. Čiže to nie je ani pokryté v GDPR, čiže to je naozaj orientované na trh. Čiže tu musíme byť naozaj veľmi opatrní, aby sme v rámci tohto e, rozsahu posobnosti neostranili niečo, čo je veľmi dôležité. Pokiaľ ide o tú komunikáciu medzi strojmi, tak vieme, že stroj je v podstate subjektom alebo je niečím, čo odostáva údaje. Je to opätovne dobrý príklad toho, kde je Eh, kde zásadnú úlohu hrá eh, dôvernosť informácií a práve tento prenos informácií by nebol pokrytý GDPR, pretože ide o komunikáciu medzi strojmi, pokiaľ ide o zadávateľov. Komisia mm, návrhu nenavrhuje niečo štandardné, nejaké štandardné nastavenie. Ide tu naozaj, aj pán Bony sa zmienil o tom, že tu potrebujeme v podstate na trhu mať eh, niečo, čo zajistí viac právomocí um, konečnému užívateľovi. Ja chcem upozorniť ešte na jednu vec, o tom hovoril aj pán Dalton. Napríklad v oblasti spotrebiteľského práva my musíte, my musíme napomínať eh, spotrebiteľa, pripomínať mu tie základné práva a právomoci, ktoré má. Čiže to znamená, že by bolo zaujímavé, keby spotrebiteľské právo bolo prísnejšie ako právo týkajúce sa súkromia. Čiže tu nám ide v podstate o navýšenie miery no, transparentnosti. Pokiaľ ide o nastavenie vyhľadávačov, tu si myslím, že som to celé pokryla. Samozrejme, že sme vám k dispozícii, ale len <clears throat> kvôli tomu, aby, ako som vás upozornila už včera, Eurostat zverejnil totiž to veľmi zaujímavú správu, ktorá sa týka bezpečnosti informácií a tam sme videli, ako sú údaje znovu používané aj v súvislosti s našim hodnotením dopadov a z tej správy vyplynulo, že jeden z dvoch užívateľov nepovoluje užívanie svojich osobných údajov pre reklamu na reklamné účely a 40 nedovolí prístup k jeho osobným profilom. Čiže vidíme, že spotrebitelia v Európe dávajú pozor na svoje súkromie. A presne o to aj nám ide. Dúfam, že som vám poskytla užitočné informácie a chcela by som ešte povedať, že si myslíme, že ten časový harmonogram, na ktorom sme sa dohovorili s Európskym parlamentom, je veľmi vhodný, že nám to pomáha aj vtedy, keď sa snažíme zaistiť eh, súlad GDPR. Ďakujem pekne, ešte raz sa ospravedlňujem, že som vám obmedzil rečnícky čas. Kolegovia a kolegyne, poprosím ešte o chvíľku trpezlivosti, pretože potrebujem ešte uh, odpoveď pani Marie Lauristin ako spravodajkyne tejto správy. Ďakujem. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, aj pánovi Fosovi, zastupkyni komisie, za túto veľmi plodnú diskusiu. Som rada, že z nej vychádzajú aj niektoré konkrétne návrhy. Je treba sa obratiť aj na právnu službu tak, aby sme sa pozreli aj na súlad s GDPR a na smernicu a e-súkromí, tak ako to hovoril pán Albrecht. Je veľmi dôležité, aby sme tento postup mali ešte pred e, jeseňou tohto roku. Pokiaľ ide o tie konkrétne problémy, ktoré tu zazneli zo strany tieňových spravodajcov, tak myslím, že tu je potrebné zaistiť naozaj efektívnu a dostatočne hĺbkovú diskusiu, ktorá sa týka všetkých týchto vecí. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Dalton, tak tu samozrejme z politického hľadiska to vnímame veľmi odlišne. Avšak eh, som alebo teda ma pomerne mrzí to, čo hovoril pán Foss. Myslím, že tu v rámci tohto výboru nemôžeme hovoriť, že biznis na prvom mieste. Na druhom sú základné ľudské práva. Myslím si, že to nie je správny prístup. Takže ja vám samozrejme ďakujem, teším sa na ďalšiu spoluprácu. Viem, aké sú lahoty. a Tiež e, chcem poďakovať aj sekretariatu a Európskemu inšpektorovi pre ochranu údajov. Ja už som to hovorila aj na začiatku, pretože bez tohto skvelého kontaktu a tejto skvelej spolupráce by niečo takéto nikdy nevzniklo. Ďakujem za úžasnú a intenzívnu prácu, Mária. Chcem poďakovať takisto všetkým tieňovým spravodajcom za ich prácu. 10 júla je lehota pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov a hlasovať budeme v oktobri. Teraz e, poprosím vás, e, budeme hlasovať, posaďte sa na svoje miesta a budeme pokračovať hneď.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 is everyone in place? Um, so we begin. Kolegyne, kolegovia, začneme teda. Bod 7. Hlasovanie o väzenských systémoch a podmienkach. Spravodajkyňa sa chce ešte vyjadriť. Pani Beržero, nech sa páči. Pán predseda, dobrý deň, drahí kolegovia. Som naozaj rada, že budeme hlasovať o tomto texte dnes a chcem povedať, že je to spoločný text, pretože tieňový spravodajca mami vyjadrili veľmi veľkú podporu, tak technickú, odbornú, ako aj morálnu. Chcem im za to poďakovať za vypracovanie tohto textu, ktorému napomohli viacerí. Ste predložili problém prekladu. Chcela som e, povedať, že konečný preklad tohto textu, keď sa bude hlasovať na plenárke, aby bol presný, hlavne pokiaľ ide o právne termíny, pretože sa znepokojili napríklad pani Kinety, pokiaľ ide o slovo režim alebo systém, ktorý nie je rovnako preložený vo francúzštine a v taliančine. Potom k český kolega sa znepokojil ohľadom prekladu týchto slov a ja som takisto právnička častokrát. Ma to veľmi znepokojovalo, pretože som počula autorské práva, ktoré boli preložené copyrightom a to je absolútne opak autorských práv, takže chápem zámery týchto poslancov, mojich kolegov, ktorí chcú presný preklad právnických termínov. Ďakujem pekne a hlasujte dobre. Thank you very much, Mrs. Ďakujem pani Bergeron, bolo to veľmi um, informatívne a e, kým ste hovorili, traja poslanci sa posadili a um, založili karty. Kompromis 9, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 22. kompromis. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 19a kompromis. Otváram hlasovanie. Prepačte, hovorí e, predseda, vynechal som kompromis 12. Kompromis 12. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 19a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 7a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 104 od, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 15. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 1.1.0 e, pozmeňovací návrh 110. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Pozmeňovací návrh 110. Otváram hlasovanie. Hlasovanie stále otvorené. Je to schválené. 111. Pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 112. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 10. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Gerard, nech sa páči. Prerušenie. Reta, podria votar manualmente? Poprosím vás, nemám elektronickú hlasovaciu kartičku. Mohla by som manuálne hlasovať? I mean, what am I going to say? No. Prepačte, musím... A samozrejme, že môžete. Nepoviem nie. Môžete, samozrejme. Takže čo urobíme teraz? E, zdvihnite palec a ak hlasujete áno a ak nie, tak ukážte opačné znamenie. Kompromis 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 126 e, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 127. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 16. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 130 e, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 133 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 12a. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 149, pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 150 pozmeňovací návrh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Kompromis 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 155 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 156. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 157. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 158 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 159. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 173. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 11. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 182. Pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 186. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 187. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 201. Pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Kompromis 17. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 220 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 247. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 21. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 264. Pozmeňovací návrh 264. otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 265. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 267. Pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 268 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 269 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 270 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 272 pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 281 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 283 pozmeňovací návrh. Končím hlasovanie. Schválené. Citácie to môžeme odhlasovať v bloku s výnimkou pozmeňovacích návrhov 9019, takže hlasujeme v jednom bloku. Citácie. Otváram hlasovanie s výnimkou 9019. Končím hlasovanie. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 9. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Prepačte, zamietnuté. Opravuje sa predseda. 10. Pozmeňovací návrh. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 19. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz úvodné ustanovenia o pozmeňovací návrh 20. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Tak ideme ja už dobre. Zamietnuté. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Zatváram Schválené. Pozmeňujúci návrh 27. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené pozmeňujúce návrh 34. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. 36. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 37. Otváram hlasovanie. Zatváram. Schválené. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. schválené. Pozmeňujúci návrh 45. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie schválené, zmeňovací návrh 56. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. sa na 57. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Pozmeňovací návrh 59. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 5. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 6. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. si návrh 72. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Schválené. Kompromis 7. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Schválené. Pozmeňací návrh 76. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Kompromis 8. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 88. Otváram hlasovanie. Uzatváram. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 94. Otváram. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 94. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Hlasovanie o texte. Otváram hlasovanie. Menovite hlasujeme. Hlasovali ste všetci. Uzatváram hlasovanie. Schválené traja sa držali hlasovania. Gratulujem spravodajkyni, pani Beržeron. To je všetko nášho hlasovania a koniec dnešného dobednejšieho zasadnutia. Po obede máme seminár. Ďakujem všetkým za pozornosť. Dovidenia.